sera consacré à la modification de la réglementation financière. predstavuje zmenu finančného nariadenia a, a potrebu zjednodušenia čo bude dôležité na to, aby sme opäť oživili Európsku úniu a keď nie sú žiadne námietky, tak e, považujem program, návrh programu za schválený. Ja nemám žiadne ďalšie pripomienky. A ešte budeme mať e, rozpravu k návrhu rozpočtu. Eh, bude to predkladať Jens Geier a k tomu sa vrátime zajtra ráno o 9. A bod číslo 3, schválenie zápisnice z 22. a 23. maja. Sú nejaké pripomienky? Nie, tak eh, v tomto prípade môžeme, pani predsedajúca, pokračovať ďalej a otvoriť eh, seminár k finančnému nariadeniu a strednodobnému preskúmaniu finančného nariadenia. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a poňakovať sa Ingeborg Gresle, ktorá je predsedničkou to výboru pre kontrolu rozpočtu, pretože je veľmi dôležité, aby tieto výbory spolupracovali. Finančné nariadenie môže predstavovať určité ťažkosti na strane vykonávania na strane realizácie a implementácie. A naša reakcia na to, že to môže byť zložité tento rozpočet realizovať. Ako viete, komisárka Georgieva naozaj je osoba, ktorá, ktorú tlačí výkon a v samotný viacročný finančný rámec naozaj by mohol ohroziť výkon rozpočtu. Keď hovoríte s ľuďmi, aj so zastupcami komisie, tak naozaj to je tvrdý boj. Je to také zložité, že potrebné odborníkov, špecialistov, ktorí sú akýmisi sprostredkovateľmi medzi európskymi inštitúciami a Európančanmi. A za týchto podmienok Európa už nemôže jednoducho hovoriť s Európanmi, ak Európa nehovorí e, s ľuďmi. E, tu naozaj vyvoláva veľké problémy. A teda následne priebežná revízia finančného nariadenia je cieľom, ktorý je jednoducho zásadný je to dôležitý a konštruktívny okamih a teda e, zjednodušenie jednou z priorit, ktorú pripomenula aj pani Georgieva, nesmieme zabúdať na to, že komisia má za úlohu zabezpečiť značnú, značné zjednodušenie. Je to všeobecný prístup. A E, súhlasím však s tým, aj to, čo povedala e, pani predsednička, ktoré vraciam slovo. Ďakujem pekne. Ja sa zúčastním tohto semináru ako spravodajkynia pre určitú časť e, rozpočtu a ja sa na toto teším, pretože keď hovorím o zjednodušení, treba povedať aj o tom, čo sme už doteraz urobili. A naozaj si myslím, že mohli sme e, poďakovať aj práve tomuto parlamentu, ktorý takisto naozaj prispel e, z lepšej regulácii. Chcela by som aj poďakovať e, kolegom, ktorí na tomto pracovali, aj kolegovi Ehlerovi ktorý vo výbore pre e, priemysel sa tiež e, vanuje tejto téme za výskumné programy no, v rámci rámcového programu pre výskum a vývoj. Potom teším sa aj na výmenu názorov, ktorú tu budeme mať, e, ale každý v vlastne fond je trochu iný a vlastne to nariadenie finančné predstavuje určité e, kritéria alebo tie limity a musíme teda aj nájsť e, ďalšie e, no, nové systémy alebo zjednodušenie pre ďalšie fondy, ako je kohezný fond a fond pre rozvoj na podporu rozvoja vidieka a podobne. A dnes budeme diskutovať o fonde pre výskum a vývoj. Chcela by som sa poďakovať aj sekretariátu a chcem môžem predsedovi povedať len toľko, že nemôžete začať. Ďakujem pekne. No pani predsednička, teda navrhujem, aby ste vy predsedali tejto prvej časti stretnutia. Veľmi rada. Takže hneď by som dala slovo pánovi Valbrukovi, ktorý je riaditeľom generálneho riaditeľstva pre rozpočet z Európskej komisie a riaditeľom pre finančné služby. My sme už e, mnohé roky spolupracovali a naozaj, keď e, sa človek e, o čom diskutuje, a keby sa nám podarilo pre e, rozpočet dosta, to, čo sme dosiahli pre rozpočet, aby sa nám podarilo dosiahnuť aj pre ostatné fondy. Ďakujem pekne, že vítajte a nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán predseda, vážení pani poslanci, poslankyne, dámy a páni. Ďakujem pekne, že ste pozvali komisiu, aby predstavila výsledky verejných konzultácií a aby vyjadrila akýsi náhľad eh, aký je nový návrh finančného nariadenia. Ako tu správne zaznelo, eh, musí to byť eh, uvedené do celkového kontextu tu iniciatívy rozpočtu zameraného na výsledky, čo je jeden v podstate z hlavných iniciatív a z hlavných tém, ktorou sa komisia momentálne zaoberá. Takisto je to aj v rámci širšieho kontextu viacročného finančného rámca jednostrednodobého hodnotenia a neprekvapí vás, že náš návrh sa bude riadiť dvoma hlavnými cieľmi. Prvým je navýšiť flexibilitu a druhým je E, zlepšiť alebo ešte posilniť zjednodušenie. Ambícia je taká, že pri týchto dvoch hlavných cieľoch, teda zjednodušenie a flexibilita, chceme optimalizovať čerpanie a dopad európskeho rozpočtu už e, do konca tohto viatročného finančného rámca. akým procesom to prebehlo s výkonnými agentúrami aj interne na komisii sme diskutovali, diskutovali sme so zainteresovanými stranami, organizovali sme osvetové podujatia 6. apríla 2016, online verejné konzultácie začali v marci, skončili v maji, a to sú hlavné výsledky, ktoré sa teraz pokúsim predstaviť veľmi stručne. Našou ambíciou je zabezpečiť nie len konzultáciu, ale skutočný dialog so zainteresovanými a preto zorganizujeme v oktobri to podujatie o spätnej väzbe so zainteresovanými, kde im vysvetlíme, ako sme zohľadnili nimi vyjadrené obavy. Návrh revízie finančného nariadenia bude mať špecifický formát bude obsahovať v jednom návrhu nielen návrh e, na revidovanie finančného nariadenia, ale budú tam aj cielené zmeny e, niektorých sektorových legislatív s cieľom e, odstrániť tie zádrhele v zjednodušení, ktoré by inak zostali vo viacerých zákonoch. Poďme ďalej teda na výsledky verejných konzultácií. Nikoho neprekvapí, že hlavné kategórie E, sú samotní občania, mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie, národná verejná správa, medzinárodné organizácie a národné organizácie. Hlavné oblasti financovania sú známe takisto, takže granty, verejné obstarávanie do určitej miery a 20 nepriame riadenie a finančné nástroje. Toto financovanie je v rámci viacerých programov, to sú známe programy komisie 2020, nástroje vonkajších aktivít, restructuring fond a um, Connecting Europe, spájame Európu, nástroj. A aké sú hlavné odkazy verejných konzultácií? Bolo to jednoznačne, je tu silná žiadosť po zjednodušení a ešte väčšia, silnejšia žiadosť o flexibilitu. Položili sme viacero otázok zainteresovaným a pozrieme sa teda podrobne na ich odpovede, na odpovede na tieto otázky. Nikoho neprekvapí, e, čo sa týka jednoznačnosti pravidiel, nikto nie je touto jasnosťou pravidel spokojný a je tu výzva, to bola jedna jednotná kniha pravidiel, finančných pravidiel jadný, jasným výsledkom je aj veľký dopyt po jednoznačných pravidách v oblasti konfliktu záujmov. Týka sa to všetkých vykonávacích fóriem. To znamená, nie týka sa to len EU zamestnancov, ale aj je to niečo, čo sa má týkať na všetkých partnerov, ktorí používajú európske fondy, vrátane vzdialeného riadenia a nepriameho riadenia. Čo sa týka flexibility, tu veľká podpora využívaniu zverejneckých fondov aj v prípade vnútorných kríz a využitie myšlienky menšej ročnej rezervy e, vo finan- nástroch financovania vonkajších aktivít EÚ. Komisia zobrala na vedomie tieto požiadavky transparentnosti, adicionality, koordinácie s ďalšími programmi a nástrojmi, ako aj nutné hľadanie spoločných pravidiel pre všetkých donorov, teda aj s ostatnými donormi hľadanie spoločných finančných pravidiel, Tým sa samozrejme dostávame do ďalšej témy, navyš, zvyšená miera konvergencie pravidel, zbližovania pravidel, silná výzva, aby boli jednotné, jedny jednotné pravidlá podľa hlavných typov nástrojov, Týkalo sa to prípadu, kedy je možné kombinovať viacero nástrojov alebo teda rôzne typy zásahov, typy intervencie. Takisto je tu výzva navýšenia konvergencie alebo zbližovania väčšej interoperability medzi pravidlami pre granty a, a nepriamým riadením a finančnými nástrojmi. E, musím hľadať teda spoločné veci pre rôzne spôsoby a neznižovať na minimum špecifika. Ďalšia téma, ktorá je kľúčová pre dnešných účastníkov seminára, to je zjednodušené formuláre preplácania výdavkov. Situácia nie je jednoznačná, odpovede sú rôzne. Zaznelo tu uznanie toho, že zjednodušené formuláre pre preplácanie výdavkov majú za cieľ uľahčiť správu, zjednodušiť výkazníctvo a zvýšiť právnu istotu. Ale výskumníci a mimovládne organizácie sú naďalej proti alebo sú neveľmi ochotní mať systém preplacenia nákladov na základe výstupu alebo výsledkov, pretože majú pocit, že tu neumožní preplatiť skutočné výdavky a takisto e, tvrdia, že potrebujeme otestovať tento nový prístup skôr, ako sa navrhne alebo začne uplatňovať. Zažili sme možnosti to, tejto možnosti ako ďalšie alternatívy a nie ako normy. Ak sme to ponúkli takto, tak výskumná obec a ovládne organizácii sa priaznivejšie stavajú k tejto možnosti. Pre nás financovanie výskumu sa netýka iba jedného nástroja, je to kombinácia rôznych nástrojov, takže e, plošná sadzba alebo teda paušálna sadzba, granty, finančné nástroje, kde ktoré sú obmedzené na jednoduché žiadosti pre výskum. A sú tu rôzne modely preplácania výdavkov a e, ja chcem povedať, aký je rozdiel medzi nami na základe výsledkov a na základe výstupov. Na základe výstupov, to znamená výskumný, výskumný pracovník má preplatené náklady podľa výstupov, či už je to nejaké zverejnenie, e, účasť na kolokviu alebo publikácii alebo počet analýz v laboratóriu čiže veľmi konkrétne výstupy, ktoré umožnia kontrolu a ktoré nám umožnia odkloniť sa od aktuálnych detajlov zvažovania časových hárkov a podrobných účtov. Čiže zameráme sa na výstup a nie na vstup. A ambícia aj v rámci prognóz rozpočtu na základe výsledkov. Pokúsim sa spomenúť aj ďalšie oblasti. Komisia sa snaží zjednodušiť vzťahy, ktoré máme s medzinárodnými organizáciami a všetci medzinárodní partnery žiadajú, aby sme zjednodušili a harmonizovali výkazníctvo, kontrolu a konkrétne v prípade hybridných aktivít. To znamená, keď zmiešávame priame a nepriame riadenie a väčšina žiada o to, aby sme sa viac riadili na postupy a politiky, ako náhle ich vyhodnotí komisia a zváži ich ako ekvivalent EU požiadavkám. ešte stále k nepriamému riadeniu, ale všeobecnejšie všetky kategórie respondentov žiadajú, aby sme sa vyhli viacerým úrovniam kontroly. Takže to bude takisto ďalšia oblasť, kde zvážime možnosti skrižovo sa spoliehať na audity, ako náhle budú zrealizované na základe medzinárodne akceptovaných noriem, ak budú robené cez nezávislých auditorov a ak budú e, robené na úrovni použitia prostriedkov Takisto tu bola otázka nepriamých e, nákladov. Iné medzinárodné organizácie e, sa blížia k systému plného preplacania nákladov a D plus 3 zmluvná lehotá tá bola vnímaná ako príliš reštriktívna čo sa tý, z pohľadu iných medzinárodných inštitúcií. A ešte na záver, čo sa týka zjednodušných pravidel pre finančné nástroje, je tu takisto výzva uľahčiť a efektívnejšie kombinovať rôzne finančné nástroje a iné typy podpory, konkrétne umožniť spätné toky a presuny finančných nástrojov, presvedkov finančných nástrojov, presu, ich presunutie uh, do iných programov a znižiť tieto náklady, to E, by mohlo viesť k zníženiu nových vyčlenených rozpočtových prostriedkov e, v rámci rozpočtovania. A na záver by som chcel upozorniť takých sedem oblastí práce, kde komisia momentálne pracuje na základe týchto verejných konzultácií. Prvá oblasť je zjednodušenie pre príjemcov a pre všetkých beneficientov to vrátanie ďalších prác, ako sú zjednodušené formuláre pre granty a pre paušálne sumy a preplácanie nákladov na základe výstupov. Druhá oblasť, viacnásobné kontroly a prechod na krížové spolíhanie sa na audity, hodnotenie, povolenie, harmonizácia požiadaviek na výkazníctvo. Tretia oblasť, e, jeden systém pravidel pre hybridné aktivity alebo v prípade kombinácie rôznych opatrení a nástrojov, možnosť podať iba jednu žiadosť. Štvrtá oblasť, efektívnejšie využívanie finančných nástrojov. Piatá oblasť, flexibilnejší rozpočet, vrátanie zverejneckých fondov, o ktorých som hovoril, alebo to malá ročná rezerva. Šiesta oblasť, zameranie sa na výsledky a zracionálnenie výkazníctva. Neznamená, že toho bude menej, alebo je to zracionálnenie Jedna je návrh rozpočtu a potom je zúčt, koncočné zúčtovanie. A e, jedno, jednoduchšia, tzv. štíhlejšia EU administratíva s cieľom ušetriť e, a efektívnejšie riadiť. Takže, vážený pán predseda, pani predsednička, na tomto momentálne pracuje komisia po verejných konzultáciách. Našou ambíciou je pokúsiť sa predložiť vám v septembri návrhy, tak aby sme snáď sa vedeli dohodnúť na tom, ako ďalej keď príde ten správny čas k 1. januáru 2018, čo by umožnilo dosiahnuť konkrétne výsledky na záver tohto viatočného finančného rámca. Takže na záver by som sa vám chcel poďakovať za to, že sme dostali ďalšiu možnosť prediskutovať aj s vami, ako najlepšie nastaviť a zreformovať finančné nariadenie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nebolo to úplne bez protirečení, e, pokiaľ ide o ten prieskum medzi zainteresovanými. Ja som teda zvedáva, čo komisia napokon predloží. Jedným z dôležitých hráčov v tejto oblasti, pokiaľ ide o kontrolu, je Európsky účtovný dvor. E, chcem e, uvítať pána Lazaru, ktorý nám bude hovoriť o potrebe reforiem. Pán Lazaru, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsednička, pani Gresle, pani, pán Natui, predsedovia výboru pre rozpočet, ctení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Finančné nariadenie e, má za cieľ dobrú správu európskych finančných zdrojov. Využitie európskych zdrojov čo najlepším transparentným spôsobom. To sú hlavné e, prvky takéhoto riadenia fondov. Moja prezentácia eh, obsahuje aj osobné úvahy. Predrečník eh, nám v mene komisie eh, poskytol výhľad o návru komisie. My v súlade so zmluvou budeme hovoriť o našom stanovisku, ale predložíme ho až vtedy, keď bude k dispozícii a bude to včas pred rokovaniami medzi parlamentom a radou. Dnes Môžeme hovoriť o tom, ako asi finančné nariadenie mohlo vyzerať ako by sa mohlo vylepšiť. Budeme hovoriť o niektorých praktických otázkach o, e, z našich praktických skúseností. Budem najprv hovoriť o nejakých všeobecných poznámkach, e, ktoré budú tvoriť finančné nariadenie a potom e, sa sústredím na body, ktoré si vyžadujú pozornosť. Mohli by sme hovoriť o tom, že dobrá prax nepotrebuje prísne nariadenia. Komisia a ďalšie inštitúcie by mali efektívne e, spravovať e, fondy. E, regulačný rámec je na to, aby podporoval takéto riadenie fondov. Nemalo by dochádzať zneužívaniu a mali by sme mať čo najlepšie výsledky za čo najnižšie finančné náklady. Mali by sme e, vedieť podávať správy na čas a transparentne. Finančné nariadenie e, vytvára predpoklady pre dobré riadenie. Ide o to, ako kroky, ktoré sa prijali alebo neurobili, sa o nich podá správa toto je špeciálny záujem účtovného dvora. Finančné nariadenie by malo opisovať, aké by mali byť výsledky a, ak je to potrebné, pustiť sa aj do podrobností, ako sa to má urobiť. V súčasnosti sme v záročnej fáze, kde posudzujeme e, vlády a komisiu. Ja e, som spravodajcom pre túto úlohu a má byť zverejnená na jeseň ako špeciálna správa E, pokiaľ ide o riadenie a podávanie správ, e, to by mal byť hlavný prvok našej správy. Ako pán predseda povedal, v roku v apríli 2016 e, sme hovorili o tom, že zdravý rozum by mal hrať dôležitú úlohu. Ja som sa podielal na tejto správe a chcem teraz hovoriť a vlastne pretransponovať to, čo pán predseda vtedy hovoril, do e, konkrétnych krokov. E, tie najlepšie e, praktické spôsoby by mali e, sa podielať na komisii a na jej vnútornej kontrole čo e, si vyžaduje pozornosť. Je tu niekoľko bodov, ktorým sme sa venovali v minulosti a tým by sme sa mali venovať aj ďalej. Ide o záväzky, tie by e, sa pretrvali sa záväzky, ktoré budú e, presahovať do ďalšieho obdobia. Musíme dobre plánovať platby, musíme sa venovať otázke, či dokážeme predísť nadmernému, nadmernej finančnej spotrebe a tiež sa musíme venovať e, dlhodobému, e, dlhodobému predpovedi cash flow. Tiež sa musíme zamýšľať nad tým, či máme e, potrebné informácie a či dokážeme poskytnúť očakávané výsledky. Revízia finančného nariadenia by sa mala venovať týmto otázkam. Napríklad v polnohospodárstve Rozpočet pre e, priamu pomoc farmárom e, sa týka niekoľkých 100 e, miliónov eur. Samozrejme, týka sa to aj tieto finančné opravné prostriedky by mali byť súčasťou všeobecného rozpočtu. Ale sú tu aj ďalšie témy, ktoré si musíme všimnúť rozpočet EÚ je tu na to, aby e, implementoval politiky EÚ a dosiahol čo najlepšie výsledky. Finančné nariadenie by mohlo poskytnúť niektoré kroky pre implementáciu, e, pokiaľ ide o e, zacielenie rozpočtu. Ako vlastne dokážeme finančné nariadenie pomôcť komisie, aby mohlo posudzovať výkon, pokiaľ ide o rozpočet. Ako sa to zabezpečí, aby tieto kroky boli konzistentné a spolahlivé? Finančné nariadenie by sa malo týkať eh, rozpočtovému plánovaniu a výkonu. Zlepšenie kvality eh, výdavkov EÚ si vyžaduje zjednodušenie. Komplexná legislatíva eh, len s nízkou pravdepodobnosťou dokáže poskytnúť takéto výsledky. Malo by sa to urobiť takým spôsobom, aby kolegium komisárov malo zodpovednosť za, za výsledky, e, pokiaľ ide o výkon a e, správnosť. To samozrejme si vyžaduje flexibilné e, pravidlá. A teraz prejdem k ďalšej téme, ktorá je veľmi dôležitá pre nás, a to sú termíny. Konečné termíny sú veľmi dôležitým prvkom finančného nariadenia. Podávanie správ na čas je nevyhnutné Poskytovanie včasných správ sa, e, e, je samozrejme náročné pre všetky zúčastnené strany. Pre nás, e, ale aj pre, teda pre auditorov, aj pre komisiu. Nie všetky fázy tohto procesu majú termíny, ale termíny by mali byť záväzné. Dobrým príkladom je schválenie E, konsolidovaných účtov EÚ 2015. E to nám pomôže prijať a zverejniť našu výročnú správu skôr, ako to bolo zvykom, a v konzultácii so zodpovednými, zodpovedným výborom KONT vydáme, zverejníme našu výročnú správu 13. oktobra tento rok, čo je vlastne o mesiac skôr než v minulých rokoch. Hm, takéto zjednodušenie e, e, zlepší a všetky ostatné e, postupy. To nám tiež umožní vykonávať audit účtov a preverovať konzistentnosť spolu s ostatnými dokumentmi. Je to žiaľ tak, že prax, pokiaľ ide o termíny, ide opačným smerom, najmä pokiaľ ide o Eh, orgány členských štátov. V súčasnosti termíny eh, sa eh, strácajú v sektorálnych naredeniach. No a posledná myšlienka, nie všetko, čo je v súčasnom finančnom nariadení, potrebuje byť revidované, ale potrebuje, vyžaduje si to implementáciu. Dobrým príkladom toho sú naše pozorovania, že v aktivity je potrebné posúdiť. A článok 32 5 finančného nariadenia poskytuje možnosť na takéto posúdenie a komisia to musí e, začať konať. Teda na záver, z môjho pohľadu e, aktualizácia finančného nariadenia musí sa zakladať na princípoch a e, musí sa dotýkať dlhodobých rozpočtových potrieb, musí sa pripraviť na roz, sústredený celý rozpočet, musí uľahčovať e, plynulý, moderný e, spôsob auditovania, musí zachovať to, čo je dobré a aplikovať to a bez e, e, zbytočných odkladov. Ďakujem vám za možnosť predložiť stanovisko Európskeho dúra auditorov. Očakávame stanovisko komisie a samozrejme vrátime sa k vám s našimi ďalšími stanoviskami včas. Tak to bolo veľmi výdatné a e, samozrejme po viacerých bodoch ešte budeme musieť spolu diskutovať, ako by sme to mohli vykonať téma výskumu sa nás všetkých týka, a to je budúcnosť Európy. Preto medzi nami vítam E, zo Zväzu e, pre technológiu a výskum pani Atane a pána Sutnera. Majú spolu 15 minút, nie je to veľa, ale oni si to rozdelia. Euh, Bol som veľmi prekvapený, pán Lazaru, e, keď ste hovorili v tých rozpočtových informáciách, že v podstate tam je znižovanie výdavkov. Mal som pochopiť správne vaše vystúpenie, takže je potrebné zlepšiť našu nomenklatúru účtovnú a rozpočtovú a ne ovplyvniť určité e, zdroje v prípade redukcie výdavkov. Zodpovedá to realite? To by som chcel lepšie pochopiť, tom, te, či som správne pochopil toto vaše vyjadrenie. I, I hope I have... Dúfam, že som pochopil. Pochopil vašu otázku, pán predseda. Ale my nenavrhujeme znižiť eh, zdroje. My, ako sme naznačili aj v správe za 2014, že rozpočet by mal byť len flexibilnejší. a schopný riešiť nepredvídané udalosti. Tiež sme vyzvali, vyzývali komisiu, aby uplatňovala viac flexibility aj k zjednodušení. A sme radi, že komisia to berie na vedomie. Áno, to som pochopil, ale mňa prekvapilo v tej prezentácii rozpočtovej, že pre určitých výdavkových položkách berieme čistý rozdiel to znamená výdavky a v porovnaní so zdrojmi, možno, ja neviem, výplaty e, zamestnancov a ich príspevky, to je v podstate zníženie nákladov. Nebolo by lepšie samostatne vnímať výdavky v kolónke výdavkov a príjmy vrátanie príspevkov e, v rámci rozpočtovej položky? To bola moja otázka. Yes, we, we, we do advocate that. Uh, thank you for... Áno, ďakujem pekne za to vysvetlenie. A preto sme aj navrhli, aby sa rozpočet neznižoval o odhad príjmu, ktorý by mal sa potom vybrať v budúcnosti. My sme za to, aby rozpočet bol taký, aký má byť a pridelený príjem má byť e, pripísaný tomuto rozpočtu ako celku tak aby sa to dalo celom použiť pre celý rozpočet ako celok. Dobre, tak budeme pokračovať ďalej. Teda pani e, Atanes EATO. Ďakujem pekne, vážení predsedavia, za to, že môžem dnes tu vystúpiť. E, tak aby sme to nemuseli robiť dvakrát. Možno by som stručne podala, keďže veľmi nie vždy e, sa tu stretávame. Chcela by som vysvetliť, čo je EARTO. Je to Európska agentúra, ktorá má asi 350 členov pre aplikované výskum. Dôležité je, že bolo tu verejné pripomienkovanie, ktoré otvorila komisia osobitne pre výskum a výskum je našou hlavnou činnosťou. Nie sme priemysel, ani služby, ani e, univerzity. Čiže my tu nemáme takýto účel. Naše služby v podstate sú výskumné kontrakty, predávame ich buď vládam alebo priemyslu a v podstate tie programy, ktoré ako Horizon 2020, to je naša hlavná činnosť a my máme veľa pripomienok k finančnému nariadeniu, pretože keďže nemáme navyše peniaze, tak e, financovanie do 2020 e, to nie je nejaké e, niečo, čo je navyše. Takže aby som vám ukázala niečo čo, z toho, čo robíme, a tiež sme vnímali rôzne návrhy k rozpočtu. Niekedy máme také pocity, keď sa dívame na finančné nástroje a hovoríme, že finančné nástroje by mohli byť eh, pre budúcnosť tou správnou cestou. Máme často pochybnosti, pretože my sme skôr za granty. Eh, snažili sme vysvetľovať, že keď sa grant udelí, tak vyprodukujeme 5, 5 eur ešte v tom roku, ktoré sa vrátia. A to ani nehovoríme o tom, aké, im, aké prínosy to prináša z hľadiska nejakých inovácií pre budúcnosť. Takže toto sú čisto účtovné veci. A niekedy máme pocit, že teda finančné nástroje a výskum nie celkom sú tie správne, tí správni partnery. Ďalej, boli sme aj pomerne aktívni z hľadiska Horizontu 2020, isté, aj zo štruktúrálnych fondov sa dá, ale my sme sa dívali na údaje z ekonomického projektu Horizont 2020 a vedeli sme, že asi 8 týchto roz, tohto rozpočtu boli pridelené roz, členom EARTO. To bolo asi 5,5 milióna eur a 42% tohto bolo tiež aspoň jednému členovi ER to, ktoré predstavuje 6,9 miliardy. Takže keby, aby ste vedeli, že kto sme a koho zastupujeme, Už ďakujem pekne za to, že tu môžem vystúpiť. Ja som taký dosť e, nepravdepodobný rečník, pretože e, ja som z, e, z je o financovanie výskumu. Chcel by som dnes hovoriť za všetky RTO, teda Research and Technology Organizations. A chcel by som dnes zdôrazniť niekoľko vecí, ktoré sú také konkrétnejšie v porovnaní s tým, čo povedala kolegyňa z um, dvora auditorov. Ale čo je dôležité, je zvýšené používanie finančných nástrojov. Keď sa pozrieme na výskum a vývoj, finančné nástroje ako je pôžičky necelkom fungujú pre také dôležité skupiny, ako sú zúčastnené strany v výskume a vývoji, ako napríklad RTO, ktoré sú zvyknuté na fungovať na báze grantov. A prečo je tomu tak? Nož zvyčajne sú tý, tý, týmto zúčastneným stranám e, je zakáza, títo majú zakázané si brať e, pôžičky, ale takýto biznis model a finančná štruktúra neumožňuje, neumožňuje to, aby finančný nástroj bol kľúčovým riešením pre financovanie ich potrieb. A k tomu sme sa dopracovali po intenzívnych diskusiách s Európskou investičnou bankou v poslednom mesiaci. Takže z nášho pohľadu je záber je, že finančné nástroje môžu fungovať len ako doplnok ku grantom. Pretože sú oblasti, kde to má zmysel, ale stále to bude ako doplnok, nie náhrada grantov. A prichádzam k bodu, keď treba povedať, že fondy na v, v, tie pokrokové finančné nástroje by nemali byť presmerované potom e, od tých programov, ktoré boli postavené na grantoch, tie by mali mať e, iné financovanie alebo doplňujúce financovanie. Potom ďalšia téma, ktorá je pre nás dôležitá, je otázka používania rôznych plošných súm a jednotných e, príspevkov a podobne. No to je samozrejme, že to sa zavádza v rámci zjednodušenia a Isté sú tu e, mnohí neskúsení a, a tí, keď chceme, aby sa zúčastniť projektu, tak im to môžeme pomôcť. Ale zároveň, keď máme takýto, e, taký, to e, systém, že jedna vec pasuje všetkým, tak to nie celkom môže fungovať, keď máme rôzne malé a stredné podniky a rôzne e, sú tie sú postavené na tom, že vlastne majú rôznu sofistikovanú infraštruktúru a tí, ktorí už sa zúčastnili rôznych projektov, majú skúsenosti a je veľmi dôležité e, pre budúcne projekty. A tie zjednodušené formy e, pre preplácanie peňazí potvrdili, že nezabezpečili dostatočné financovanie pre tieto aktivity. To znamená, že jedno riešenie pre všetkých skrátka nefungovalo a to, sú, to je kľúčové, aby tie projekty mohli byť úspešné. Takže náš záver bol taký, že tieto plošné sadzby a jednotné eh, no, sumy nie, možné, nie je možné generalizovať ani zovšeobecňovať a nie je to možné, ani možné využívať pre každého účastníka. Čiže dôležité je financovať e, skutočné náklady, vrátanie úplných nákladov, ktoré budú um, odvodené z um, profesionálneho účtovného systému, ktoré vypočíta výdavky e, takého systému, ktorý je akceptovaný na národnej úrovni. Pokiaľ ide o zjednodušenie auditu a e, reportov, správ. Vítame tú snahu zjednodušiť pravidlá aj pre projekty výskumu a vývoja, pretože tieto veci naozaj niekedy môžu byť príliš zložité a veľkou záťažou a keď sa pozrieme napríklad e, e, o výskumoch, tak v podstate audity hlavne posudzujú fakt, rizikový faktor. A naše skúsenosti sú také u našich členov RTO, že jedným z problémov je, že ako keby tu existoval určitý životný cyklus e, pravidel, a sú tu niektoré e, písané pravidlá, ktoré sa nemenia, ale prístup k nim sa mení z určitého pohľadu príjemcu a, a keď sa potom dejú neskoršie audity, tak tie sa de- prídu k iným záverom. A dá sa, ako keby ten cieľ sa skôr pohyboval, než by bol pevne určený od začiatku. Potom ďalšia otázka je ten účinok e, ktorý vlastne zvyšuje počet, e, počet subjektov, ktoré e, sa venujú správe a monitorovaniu fondov. Čiže náš záver je, že pravidla by mali byť e, konzistentne interpretované a uplatňované spolahlivo. A takisto by bolo treba určiť určité e, vrstvy pravidiel a auditov a tie by mali byť výrazne zjednodušené alebo malo by, mali byť menej tých e, jednotlivých vrstiev. Ďalej, pokiaľ ide o, o kontroly, ktoré sú poz, e, vychádzajú na báze výstupu. To by možno mohol znieť, že by to malo fungovať, pretože aj to odráža ten náš e, systém, alebo tú našu prácu, ktorú máme vo výskumu o vývoji, ale my potrebujeme oveľa viac informácií, aby sme si mohli urobiť o tomto názor, že či toto je tá správna cesta. O no, čom treba pouvažovať je, že e, výskum je prakticky vždy určité riziko a výsledok je predvídateľný len do určitej miery. Takže akým spôsobom vlastne sa potom budú vyhodnocovať e, takú, také myšlienky, ktoré napríklad nepriniesli ten hodnotý výsledok. Čiže náš záver je, e, že táto koncepcia výsledkov alebo posudzovania výsledkov, na báze výsledkov, tak e, tam by mala sa rozvíjať e, za účasti odborníkov a e, skúseností zúčastnených strán, pretože tak títo skúsenosti majú a tiež je dôležité, aby rôzne inštitúcie, ako napríklad Európsky účtovný dvor a komisia, Té vlastne tí uplatňujú rovnakú koncepciu z hľadiska tých kontrol na výstupe alebo z hľadiska výstupu, pretože toto je prakticky tou najlepšou možnosťou, ako môžeme zabezpečiť právnu istotu pre príjemcov. Preto my by sme aj toto asi odporúč- odporúčali. Takže mne vypršal čas. Boli tu určité veľmi konkrétne návrhy z strany členov RTO a teda organizácií pre vedu a výskum a technológie a Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si nám vypočuli, predsedajúca. Nož, tu sa mi javí, ako keby tu išli dva vlaky proti sebe, e, pretože e, vy ste hovorili o tých e, ťažkostiach s plošnými súvami, ale paušálne isté je to nástroj, ktorý je jednoznačným zjednodušením. E, ale iste, keď hovoríte, že ide aj o právnu istotu v prípade tých eh, kontrol ex post, to je tiež pravda, ale medzi týmito dvoma eh, limitmi vnímam možnosť eh, o tomto všetkom diskutovať, ale potom z toho nevieme, akým smerom by sme sa mali uberať. Takže ďakujem pekne za vaše príspevky. Teraz ešte tu máme ďalšiu firmu. Viralis a dávam slovo pánovi Westermanovi. Ich glaube, ich habe jemanden übersehen. Entschuldigung. Also, entschuldigen Sie bitte. Uh, hat, hat Estermann. Prepačte, gospodine sa predsedajca, čiže najprv bude Európska ke zruženie pre univerzity. Vidíte, ja som preskočila rečníka. Predsedajúca ospravedlňuje. Dámy a páni, na úvod by som sa chcel poďakovať za to, že ste nás prizvali, aby sme sa podeli s vami o názory Európskeho združenia univerzít. A skôr ako začnem a upozorním na tie veci, ktoré sme uviedli aj ako vstup do verejných konzultácií. Dovolte niekoľkými slovami predstaviť Európsku asociáciu univerzít. Sme najväčšou asociáciou eh, v Európe, ktorá zastupuje univerzity. Je tam asi 800 jednotlivých univerzít ako členov zo 47 štátov a 33 národných združení asociácií, e, združení univerzít, ktoré predstavujú rôzne systémy celého nášho spoločenstva. My podporujeme univerzity a politiku na národnej európskej úrovni. Pre všetkým zabezpečujeme komparatívne dáta, štúdie, konzultácie, tak ako to robíme teraz napríklad konzultácie v rámci Horizontu 2020 a Erasmus+. Máme viacero nástrojov na vzájomné porovnávanie, napríklad Observatórium verejného financovania. Týmito nástrojmi sa snažíme zabezpečiť širší kontext do diskusí ako Európsky priestor výskum, Európsky priestor vyššieho školstva. Takisto sme poskytli 10 konkrétnych vstupných informácií v rámci toho širšieho kontextu verejných konzultácií a skôr ako prejdem na týchto 10 jednotlivých bodov, chcel by som vám ukázať to, čo podľa nás patrí medzi kľúčové výzvy zjednodušenia, udržateľnosti aj z pohľadu sektora univerzít. Na tejto prísvitke vidíte, že sú to údaje z Obzervatória verejných financií od roku 2008 do roku 2014. Mnohé systémy vysokého školstva mm, znížili verejné financie univerzít nielen pre vzdelávacie aktivity, ale výskumné aktivity, v niektorých prípadoch až 50 krátenie rozpočtu to samozrejme má dopad aj na systémy financovania na európskej úrovni a myslíme si, že je dôležité to zohľadniť. Prvá vec, to je podľa nás naozaj dôležité, už sme to počuli od, od predrečníkov, jednotné predpisy, Single Rulebook 1, jedny pravidlá. Zároveň je však dôležité umožniť to, aby rôzne formy financovania, rôzne sektory a rôzni beneficienti mohli využívať rôzne e, systémy. A takisto sa tu týka o ďalšiu možnosť pre Horizon 2020 alebo Erasmus+, aby sa naozaj zohľadnili špecifika akademického výskumu a vzdelávania. Druhá vec, to je takisto niečo, čo tu už zaznelo. Dúfame, že sa nájde rovnováha medzi prípravou rozpočtu na základe výsledkov a e, financovaním na základe výdavkov meranie dopadov vo výskumu je dosť ťažké. Pre všetkým pri základnom výskume je ťažké merať eh, dopady či výsledky a samozrejme, čo sa týka financovania infraštruktúry, mm, pri základnom výskume sú tieto vstupy oveľa zložitejšie, merateľné. Eh, porovnávali sme aj viacero národných systémov a teda dúfame, že toto bude zohľadnené takisto a že budú oslovení zainteresovaní, aby poskytli vstupné informácie do takejto diskusie. Meranie výsledkov je takisto náročné, pretože pri základnom výskume aj žiaden výsledok môže byť veľmi dôležitým objavom. Takže toto sú veľmi dôležité aspekty. Čo sa týka univerzít, je veľmi dôležité, aby financovanie stávalo na nákladoch e, činnosti, tak aby sa zabezpečila finančná udržateľnosť. A preto si myslíme, že naozaj e, paušálne sadzby, jednotkové platby sú na jednej strane dôležitým aspektom zjednodušenia, ale na druhej strane je potrebné mať uistenie v tom, že bude v dostatočnej miere pokryv výdavky to tu už zaznelo, že toto predstavuje určitú výzvu. Bod 3, ktorý by sme chceli spomenúť. Procesy správy, administratívne procesy, došlo k významnému zlepšeniu, e, čo sa týka spracovania žiadosti o grant, ale niekedy Eh, aj pre beneficientov, keď veľké konzorcia to pripravujú, tak to chvíľu trvá, kým sa eh, podpíšu zmluvy. Takže tu je potrebná určitá flexibilita. Rovnako dôležité je poskytnúť rôzne možnosti preplácania výdavkov. Finančné nariadenie takúto možnosť ponúka, ale je dôležité aj to, aby rôzni beneficienti si mohli zvoliť, pretože naozaj budú beneficienti ako univerzity, ktoré uprednostia paušálnu platbu, pretože nemajú kapacity finančného riadenia, nemajú taký veľký počet projektov a potom sú inštitúcie, ktoré majú silné kapacity a tí eh, by takisto by chceli v podstate eh, použiť svoje účtovníctvo, svoje účtovné postupy. Ďalší bod, bod 5. Je dôležité zabezpečiť kompatibilitu rôznych finančných nástrojov na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Konzultácie s členmi svedčia o tom, že princíp spolufinancovania je výzvou. Ak sa vrátim k tomu, čo som vám ukázal, mnohé systémy, kde došlo ku kráteniu financovania, ten zvyšok potom toho spolufinancovania, 80% eh, dávajú univerzity zo spolu rozpočtu. To znamená, je tu tá výzva, že tí, ktorí majú dosť peňazí, môžu sa pustiť do programu a tí, ktorí sú pod tlakom na národnej úrovni, eh, majú veľký problém. Takže kombinácia rôznych nástrojov financovania na európskej, národnej a regionálnej či miestnej úrovni, to by bola jedna z alternatív, ktorá by pomohla riešiť tento problém. Šiestý bod, ktorý je výsledkom našich konzultácií, to je akceptácia národných, osvedčených systémov účtovania. Je to možné, ale malo by sa to naozaj e, e, posilniť v praxi, pretože to je jeden z kľúčov simplifikácie a zníženia administratívnej záťaže a v končnom dôsledku zvýšenia efektívnosti. Z konzultácií sme sa dozvedeli, že dve tretiny univerzít si musia vytvárať paralelné systémy riadenia účtovníctva pre program Horizon 2020, čo mm, je určite niečo, kde sa proste vyhodí veľa peňazí takto do takýchto systémov. Bod 7, ten je pre nás takisto dôležitý. Dúfame, že sa vytvorí prístup na základe dôvery beneficientov. Jedná sa o postupy auditu, mali by sme sa vyhnúť dvojitým auditom a takisto by malo byť možné zabezpečiť akceptáciu národných e, osvedčení o audite. Bod 8. Dúfame, že pri ďalšom vývoji pravidiel sa nájde rovnováha medzi zmenami pravidiel a stabilitou pravidiel. Pod číslo 9 sa týka toho, čo tu už takisto zaznelo. Máme obavy ohľadom rozsahu nových finančných nástrojov, nástrojov na základe úverov, jeden príkladov v Lani boli zobraté peniaze z horizontu 2020 a presunuté do Európskeho fondu pre strategické investície. Máme obavy, pretože toto sú peniaze, ktoré na jednej strane sú presunuté z veľmi úspešného programu, ktorý fungoval na základe grantov, presunuté do iného programu a e, vo veľkom počte systémov univerzity jednoducho nemôžu požívať výhody z úverových programov, pretože univerzity jednoducho si nemôžu zobrať pôžičky a ako som ukázal v tých systémoch, kde boli znížené, prostriedky z verejného rozpočtu nie je ani reálne, aby univerzity, aj keď by mohli, nie je reálne, že by našli financovanie rizikového výskumu za takýchto podmienok. A posledná vec, na ktorý by som chcel upozorniť, sa týka toho, že je dôležité pozrieť sa aj na implementáciu a zabezpečiť, aby tie veci fungovali čo najefektívnejšie, ako sa dá. A dúfame, že parlament a konkrétne jednotlivé výbory zvážia nielen tie formálne procesy, ale aj to konkrétne, ako to vyzerá na úrovni implementácie, implementácia viacerých princípov, o ktorých sa diskutovalo. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Máme množstvo informácií k dispozícii, týkajú sa rôznych aspektov a samozrejme radi sa s vami o tieto informácie podelíme. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Tam to znelo síce nevinne, ale sú tam aj veľmi vážne otázky. Mm, veľmi pekne ďakujem za vaše stanovisko. Teraz má slovo pán profesor Firat. Príjemné popoludnie, mm, dámy a páni, predsedníctvo. Ešte raz vám ďakujem za pozvanie, aby sme mohli hovoriť o e, ako reprezentanti stredných malých podnikov v Európe. Možno ste ešte nikdy nepočuli tento názov. A ehm, e, e, my sme vlastne v tom kúte Francúzska na hranici s Švajčiarskom a Nemeckom sme malou spoločnosťou, ktorá pracuje na biomarkéroch. Ide o vlastne presnú diagnostiku v medicíne a vytvorili sme niekoľko dosť zásadných možností pre rozvoj našich inovatívnych produktov. A ide o tri oblasti v patológii a má to veľký dopad na Európu Jedna vec sa týka zlyhaní srdca, napríklad e, e, vyvolané e, srdcovými infarktmi. Ďalej pracujeme v, v oblasti predpovedí a potom sa tiež venujeme chorobe Alzheimer. Sú tu veľmi nákladné technológie a všímame si tiež krv No a venujeme sa tiež reumatickej artritíde. Všimame si efektivitu rôznych eh, terapeutických metód. Existuje viacero metód a je samozrejme vždy dôležité zvoliť pre konkrétneho pacienta tú najlepšiu. Mm, náš eh, štáb má asi 70 eh, ľudí a nachádzame sa v Paríži, Štrasburgu a v Juning. Mnohí zakladatelia našej spoločnosti sú z akademickej oblasti a strávili mnoho rokov v, v farmaceutickom priemysle. Ako viete, v oblasti Bazilej je mnoho farmaceutických firiem a tiež e, využívame tú výhodu, že sme v tomto bio údolí E, všímame si e, vybrané európske granty, ktoré sme získali. E, som veľmi hrdý na to, že som Európan. Naša spoločnosť mala na začiatku iba troch ľudí v roku 2008 a predložila prvý IMI projekt. Bol to počiatočný projekt a dostali sme asi 37 miliónov eur. A to samozrejme umožňuje ľuďom ako nám vytvárať veľmi inovatívne produkty. Ukazuje to tiež, že sa oplatí investovať do takýchto projektov, pretože to je budúcnosť. Tak, ako môžete vidieť na tomto snímku, naša spoločnosť združuje viaceré európske projekty, napríklad projekty FP7, viaceré ešte prebiehajú a tiež inovatívna lekárska iniciatíva a potom Horizon 2020. Zapájame sa aj do niektorých menších národných projektov, Ja by som sa ale chcel sústrediť na tieto tri projekty, pretože z nich si môžeme vziať ponaučenie a predstavujú zásadný progres za posledné 3 či 7 rokov. Projekt FP7, tam sme sa pokúsili posúdiť, ako tento projekt pomáha e, e, stredným a malým podnikom a ten pom, pomer, všeobecný pomer je 6 ku 10. A e, zaznamenali sme ale až 100% nárast. Takže projekty FP7, to sú dlhodobé projekty, a mali sme šťastie. Áno, možno by sa dal výsledok projektu kritizovať, že mal trošku rozptýlený cieľ, ale podarilo sa nám narazať mnoho spolupráci. Pokiaľ ide o Horizon 2020, tam sme mali pomer 9,5 ku, 5, ku 10. A dôvod E, e, máme dva nástroje pre stredné malé podniky v horizonte 2020 a e, máme na to financovanie, ale riadenie tohto projektu je veľmi náročné. Tento Otázka je, či toto reprezentuje všetky IMI projekty. E, veľmi sme sa zamýšľali nad tým, aké chyby e, sme urobili, ale zdá sa nám, že mali sme jeden projekt IMI, ktorý sme ukončili minulý rok a ešte sme stále nedostali záverečnú platbu, teda rok po predložení záverečnej správy. Možno eh, je to preto, že tento projekt je podelený medzi viacerých, viaceré organizácie. Ale to je vedľajšia otázka. Ale to, čo je dôležité pre projekty IMI, my sme zapojení do troch a jeden z nich som vytvoril ja. Na záver prvého projektu sme spotrebovali, sme zapojili polovicu 12 spoločností, ktorí boli zapojené. Išlo o 16 miliónov eur a ich plnenie bolo len na 30 A to samozrejme malo veľký dopad na e, dosiahnutie výsledkov projektu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že EFPI e a spoločnosti majú realistické ciele a členovia by písať tieto projekty skutočne podľa svojich vnútorných cieľov. Tieto projekty IMI sú veľmi dôležité v výskum veľmi potrebuje takéto projekty, najmä pokiaľ ide o farmaceutický priemysel, ale aj v oblasti akadémie a stredných a malých podnikov. Teraz prejdem k horizontu 2020 a nástroj stredné malé podniky. Náš prvý pocit po prvom roku týchto projektov je, teda máme tam projekt ADA a ďalší projekt je Rabio predprojekt. My sme boli veľmi prekvapení, aká jednoduchá je správa týchto projektov digitalizácia riadenia e, rozpočtových otázok je veľmi dobre urobená. Mali sme dobrú výmenu s našimi vedeckými kontaktmi a hoci toto je teda ten prvý nástroj, nemali sme žiadne meškania pri e, plnení. Takže tá pridaná hodnota je, že stredné malé podniky majú skutočnú moc, keď ide o koordináciu e, projektov, ktoré sú zamerané na výstup. A vzťahy medzi partnermi a členmi konzorcií sa vykonávajú prostredníctvom subdodávok a samozrejme Snažíme sa hľadať čo najvýhodnejšie ponúky, rešpektujeme všetky podmienky. A tiež vďaka digitalizácii nás Európskej komisie nám veľmi pomáha a zľahčuje nám život pri správe a riadení takýchto projektov. V minulosti sme 6 až 10 rozpočtu potrebovali na správu. Dnes to je oveľa menej. Je to asi 4 až 6 celkového rozpočtu. Súčasné zmeny pokiaľ ide o odstránenie papierovej komunikácie, v Európskom spoločenstve nám pomohlo zrýchliť podávanie správ. Nástroje riadenia sú kompaktnejšie, pokiaľ ide o koordinátoru a tiež profitujeme z otvorenej komunikácie. Zavedenie priebežného nástroja na podávanie správ je veľmi pozitívnou zmenou. Už rok tento nástroj využívame a pomáha nám sledovať všetky aktivity a všetky termíny dokážeme plniť. A môžeme sa viac sústrediť na inovačnú časť projektu a nie na podávanie správ. No a musím povedať, že som prekvapený, že po spotrebovaní sumy 1 milión sme nemuseli robiť audit. To je veľmi e, pozitívna zmena. Sme radi, že môžeme ďalej takto pokračovať. Mm. To znižuje náklady na riadenie, ale šetri to aj čas, ktorý potrebujeme na prípravu správ keď si predstavíte, že každý rok by sme mali podávať správy a e, a tiež to zrušenie niektorých priebežných správ to veľmi vítame. Ešte raz sa teda chcem poďakovať Európskej komisii a od vytvorenia našej spoločnosti v roku 2008 sme vytvorili integrovanú e, platformu biomarkerov vo e, Firalis a máme rozsiahlú sieť akademikov e, v centrách excelencie pre farmaceutický priemysel a vďaka týmto vzťahom môžeme postupovať rýchlejšie, menej, máme menšiu spotrebu a mm, vytvárame veľmi inovatívne E, prvky. Ďakujem. Ďakujem. Potešili ste všetkých, ktorí sa venujú otázkam e, zlepšenia financovania vo výskume a e, videli sme, že tieto opatrenia skutočne prichádzajú na správne miesto. Teraz chcem uvítať pána Gruntalera zo spoločnosti Maxa Planka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prajem všetkým príjemné popoludne. Dámy a páni, pokus zjednodušiť finančné nariadenie je naozaj veľmi zložité úsilie a toto môžem aj vítané úsilie, za ktoré môžem vám len e, zablahoželať. Ja som rád, že môžeme o tomto dnes diskutovať. Chcel by som vám predstaviť e, spoločnosť Maxa Planka. Toto je pán, po ktorom bol náš e, naša spoločnosť pomenovaná eh, Max Planck, aký by povedal eh, zložiť eh, skrátku, ale pravdu, uh, insight must precede application, čiže pohľad dovnútra musí predchádzať realizácii a uplatneniu. Takže ma, naša misia odvtedy je, aby sme dôkladne pochopili to, čo sa deje. My sme orientovaní smerom do vnútra, ale sme e, otvorení pre aplikáciu. Tuto sú hlavní, patríme medzi veľkých príjemcov financovania z EU. Máme viac ako 800 ehm, miliónov sme dodržali od roku 1995 a viac ako 2000 projektov a snažili sme sa formulovať ehm, pomerne ehm, robotné samostné vystúpenia na báze princípu KIS, teda nie je to jednoduché a stručné. Začínam teda s režijnými nákladmi Max Planck inštitút podporuje plošné režijné náklady, pretože zjednodušujú administratívnu záťaž eh, a tiež zjednodušujú aj prípravu správ. Avšak eh, nie sme v eh, pozícii, aby sme pokryli naše režijné náklady tak, ako vidíte, pretože naše pokrytie je asi okolo 50 takže my by sme boli radi, keby sa ten, tá, plošné režené náklady boli vyššie a blížili sa k skutočným nákladom. Tak ako tu bolo spomenuté, aj my si myslíme, že Horizon 2020 je príliš e, komplexný a e, trpí tým množským množstvom nástrojov a my sme chceli odporúčiť, že taký zúžený formát, kde by bolo iba niekoľko nástrojov, to by určite pomohlo. Konkrétne požičky a podobné finančné nástroje, tie by sa nemali zintenzívniť. Toto je pre nás dosť kľúčové Predovšetkým musíme si nájsť náš e, právny rámec a keďže my sme organizácia, ktorá je financovaná z e, verejných prostriedkov, my nesmieme si ani brať pôžičky, takže my nesmieme používať nejaký taký formát, ktorý by e, bol ako pôžička a preto takéto financovanie pre nás je nepoužiteľné. A po druhé, ani by sme nepodporili to, čo povedal pán Sutler, pretože pôžičky pre výskumné organizácie sa môžu napokon ukázať ako e, štruktúrálnu záťaž budúcnosti pre výskumné organizácie, pretože návratnosť investícií do výskumu, osobitne do základného výskumu, e, často nepokrýva len tú samotnú organizáciu, ale dotýka sa to aj ostatného priemyslu. Čiže e, keď si takáto výskumná organizácia vezme pôžičku, keď e, v podstate výsledok ich práce sa prejaví inde. E, takže to nie je jednoducho taký biznis model, ako už tu bolo spomenuté, taký klasický. Takže my naozaj nepodporujeme zintenzívnenie pôžičiek a podobných finančných nástrojov. Taktiež sme žiadali, ako aj bolo už povedané, aby sa nepresúvali rozpočty. E, rozpočet pre rámcový e, program už je určený a miera úspešnosti v niektorých projektoch je naozaj frustrujúco nízka, niekde od 3 do 7 tak si viete predstaviť, že čo musia robiť e, výskumníci a keď napokon nemáte ani šancu dosiahnuť úspech, tak na čo by ste do takého programu šli. Ďalšie e, veta sa týka vašich, vašho úsilia tu, teda tá zložitosť um, obmedzuje potom transparentnosť pretože vy sa naozaj dovolávate stále viac eh, transparentnosti, ale tiež aj na báze toho princípu KIS, ktorý som spomenul, teda keep it short and simple, nie je to jednoduché a stručné, to je ťažko. A tu prichádza tá kľúčová provokácia na dnes. Tento, toto vyjadrenie možno by mohlo spustiť eh, teda financovanie na báze výstupu je klincom do rakvy e, inovácií. Takže prečo tu pred, hovoríme takéto, prečo tu máme takéto silné vyjadrenie, pretože skutočná zmena v inovácii bola zvyčajne výsledkom práve určitého základného výskumu, ktorý sa, e, ktorý sa díval do svojho vnútra. A jedna z, zo základných vlastností základného výskumu je nepredvydateľnosť výsledku, čiže tu vždy sa môže len predpokladať povedať určitý výsledok, ale keď žiadate o fond, po financovanie a chcete tvrdiť, že dosiahnete výsledok, tak v podstate to by bolo, týmto by ste mohli aj zabiť tú inováciu, pretože výsledok ho predsa nedá predpovedať. A to je vlastne zmysel tejto vety, ktorá tu je. Čiže je dôležité mať aspoň jasnú diskusiu, čo to znamená, lebo keď budete len žiadať od, od na prostriedky na to, čo už vy ako výskumník poznáte, tak vlastne to znižuje tú ambíciu toho alebo na zvýšenie aby ste zvýšenie konkurencie schopnosti. E, sú tu aj príklady e, inovácií z histórie, napríklad všetci z vás poznáte príbeh tranzistora. Tranzistor v podstate bol výsledkom piatich rôznych výsledkov výskumu za obdobie 5 dekád, 5 desaťročí a každá z týchto, každý z týchto výsledkov bol nepoužiteľný a až až potom na konci, keď sa to všetko dalo dokopy, sa ukázalo, že aha, možno by z toho mohlo byť niečo užitočné. Preto e, tiež to nepreháňajte s tým, že každé financovanie musí priniesť výsledok, ten output, Takže toto je to moje najdôležitejšie vyjadrenie dnes. A naozaj vy teraz máte veľkú šancu, pretože revízia rozpočtu a jeho ustanovení predstavuje príležitosť zlepšiť zjednodušenie a to môže rozšíriť príťažlivosť EÚ celkovo. Takže už stačia aj finančné nariadenie, ktoré by mohli byť aj katalizátorom pre posilnenie Európy a preto by som vás chcel podporiť, aby ste týmto smerom sa uberali. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne za takéto angažované vyjadrenie. A máme tu rôzne dnes názory, niektorí sú viac e, pozitívni, niektorí sú menej pozitívne naladení. Ešte tu pán Child z generálneho riaditeľstva pre výskum. Ďakujem, že ste dnes prišli. Ehm, e, je tu výbor pre e, kontrolu rozpočtu, ktorý pozná pána Childa už e, z minulosti, takže môžeme vám zablahoželať za to, akú ste dosiahli kariéru a že ste teda zmenili teraz E, pôsobisko. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som tu rád, že mám možnosť e, sa venovať tejto dôležitej téme. Chcel by som poďakovať parlamentu aj výborom pre rozpočet, aj kontrol rozpočtu, aby sme diskutovali o takejto dôležitej téme aby sme mohli vyjadriť eh, určité predstavy o tom, ako môžeme spolupracovať na zjednodušení finančnej architektúry, s ktorou pracujeme. A teraz je tá kľúčová chvíľa z hľadiska to riadenia rámcového programu Horizon 2020 pre výskum a vývoj, pretože nie ide iba o finančné pravidlá a finančné nariadenie, ale ide o to, ako budeme pristupovať strednodobému preskúmaniu finančného rámca aj e, Horizontu 2020. Ja určite môžem vyjadriť len s e, sympatie s tými, ktorí hovorili, že musíme sa vyhnúť tomu, aby sa peniaze, ktoré sú určené na vedu a výskum, aby nejakým spôsobom sa presmenovali na iné potreby, ehm, aj keď iste e, je treba nájsť riešenia na rôzne e, sociálno-ekonomické problémy, ktoré, pred ktorými EU stojí. Ja by som chcela povedať, že som podporený tými pozitívnymi správami o tom, že sme dosiahli pokrok, aj teda naši predchodcovia dosiahli pokrok vo zlepšovaní finančného e, rámca. My konkrétne DGP pre e, vedu a výskum sme podnikli e, štúdiu s našimi vonkajšími súčasnými stranami. 44 tisíc účastníkov bolo z rôznych projektov a spätná väzba bola viac menej v, v zmysle, tak ako to dnes popísal pán profesor Firat, že väčšina príjemcov výrazne privítala zjednodušený model, ktorý sme zaviedli aj s tým plošnými preplácaniami nepriamých nákladov, zjednodušenie našich grantových postupov, zavedenie dvojstupňových tendrov a e, tiež využívanie napríklad účtovného systému príjemcov, vytvorenie tej služby, jednej služby pre audit, aby nemuselo byť viacero auditov u toho istého príjemcu a okrem toho, to, čo bolo veľmi vítané, e, ktoré, kde sa mohli zúčastniť účastníci pri hodnotení projektov, bolo to online a z toho mali um, to bolo prospešné nielen pre účastníkov, ale aj pre celú tú rodinu výskumu a vývoja na komisii, ktorá má na starosti implementáciu, ale nám veľmi záleží na tom, aby sme e, pokračovali ďalej a chceme naše postupy naďalej e, zoštíhliť a zjednodušiť. A myslím, tu by som chcel urobiť určité rozlíšenie medzi tým, čo na jednej strane je finančné nariadenie a na druhej strane rôznymi predpismi a systémami, ktoré máme v rámci výskumných programov v rámci Horizontu 2020, konkrétne tie pravidlá pre odhad či predvídanie, ktoré mnohé z nich sú príliš detailné. A, takže keď hovoríme o zjednodušení, ktoré to, čo je na našom programe, tak e, mnohí z návrhov, ktoré sme získali od našich účastníkov, naozaj možno vyriešiť v kontexte existujúcich pravidiel Horizon 2020. Uvediem aj príklad. Spomenul som aj spôsob, ako mohli by sme zmierniť e, záťaž pre účastníka z e, tých veľmi tvrdých predpisov, ktoré uplatňujeme pri tendroch, vypisovaní tendrov a mohli by sme uplatňovať vlastne dvojfázový E, tender, kde by mohli účastníci e, žiadať o viaceré projekty, kým sa zistí, e, kým sa ešte nevie, koľko je to prostriedkov a potom v druhom kole už by boli konkrétnejšie vybraté návrhy, po druhé takisto aj pravidlá, ktoré sa týkajú pre personálne náklady, ktoré sa idú niekoľ, trvajú niekoľko E, rokov a takisto pracujeme intenzívne aj na tom portále e, účastníkov, tak aby veci boli jednoznačnejšie aj na, zrozumiteľnejšie aj na báze spätnej väzby, ktorú dostávame. Takže my naozaj sme veľmi aktívni a nechceme ani čakať e, na zmeny vo finančnom nariadení a ani v, no, v tom v ďalšom rámcovom programe, ktorý bude až pro, na obdobie po horizonte 2020, ale aj tak vidíme v týchto nástrojoch možnosť dosiahnuť ďalší pokrok. Keď hovoríme o reforme finančného nariadenia, tak určite súhlasíme s mnohými e, nápadmi, ktoré už tu kolujú aj s našimi, u našich kolegov z DG pre rozpočet s cieľom teda zjednodušiť aj našu vlastnú správu rozpočtu a zoštihliť všetky postupy. A verím, že určite budeme môcť poskytnúť všetky naše skúsenosti, ktoré my sme dosiahli a získali z 7. rámcového programu pri, a pre, prechode odtiaľ na Horizon 2020, aj z, môžeme byť za niektoré iné projekty. No, takže to je dôležitá táto skúsenosť. Možno by som sa ešte v závere mohol dotknúť niektorých eh, myšlienok, ktoré tu už nezocneli. Poprvé celá otázka toho rozpočtu, že či sa má sústrediť na výsledky a výstupy. Aj to, čo povedala pani Georgieva, to určite my podporujeme. Ako povedali niektorí rečníci, vyžaduje si to však úzku spoluprácu medzi všetkými príslušnými aktérmi, to medzi týmto výbormi, našimi kolegami z dvora auditorov, aj z komisie, aj s členskými štátmi radov a musíme sa sústrediť na efektívnejšie a menej um, menej prísne alebo menej zasahujúce metódy, ako merať ehm, výsledok a úspech a ja vnímam a rozumiem to, čo povedali viacerí rečníci, že veľmi ťažko sa meria úspech v prípade vedy a výskumu, pretože často dochádza k negatívnemu výsledku a negatívny výsledok napokon môže tiež viesť neskôr aj k úspechu. Takže toto tiež treba vziať do úvahy. A podobne ako ste povedali aj vy, pán predseda, keď sa keďže ja som až nedávno e, vstúpil do tejto funkcie, tiež som bol z toho prekvapený, e, koľko spisov ma čakalo na stole a množstvo e, dobrej výskumnej práce boli ovplyvnené alebo pokaznené skôr zlým časovým harmonogramom. Takže my sa snaž, my máme aj veľké prostriedky a často od prestížnych organizácií, ale my sa často veľmi úzko sústreďujeme práve na tie výsledky, takže určite musíme nájsť nejaký spôsob, ako budeme merať e, ten výstup, tie výsledky, ktorý by e, sa vyhol tomu, tej, tej pasci, čo je úspech a čo je neúspech e, vedy a výskumu. Ja som vstúpil do svojho úradu 16. apríla a 17. prišli ku mne kolegovia a dali mi 600 stranový dokument, ktorý predstavuje anotovanú e, modelovú zmluvu na grant, kde sú teda všetky ustanovenia a predpisy. Ja som si to preskúmal. A pokrýva každú jednu možnosť No ja dúfam, že my ča- budeme môcť čoskoro revidovať tento dokument, ktorý by bol aspoň len 200, stranový. Nož, eh, ale oni no, prišli za mnou, pretože si mysleli, že som tu nový a prídem s nejakými novými nápadmi, ale v podstate väčšina dôvodov, väčšinou, prečo máme takéto detailné predpisy, sú preto, že tí príjemcovia a zúčastnené strany chcú mať úplne každej maličkosti jasný predpis na každú možnú situáciu a podobne. Takže ja tiež e, dúfam, že keď budeme aj s vami spolupracovať pri hľadaní nejakých flexibilnejších riešení, a ak by som vám otvorene povedal, počul som si dneska prezentácie vaše a som pripravený alebo ochotný akceptovať alebo zavádzať určitú zmenu do tých inovácií, keď chceme dosiahnuť horizont 2020 a zlepšiť našu konkurencieschopnosť, to určite je vítané. A napokon ešte som počul, čo ste hovorili o zmesi medzi grantmi, pôžičkami. Ja chápem argument, že niektorí sú dobrí, Eh, účastníci, ktorí, respektíve eh, účastníci, ktorí nemôžu si brať požičky, lebo sú to verejné subjekty, ale zároveň tu môže byť aj možnosť eh, tých, toho mixu rôznych finančných nástrojov a tie by sa dali využiť na rôzne výzvy. A iste to si ešte bude vyžadovať takú ostrú diskusiu aj v prípade Fondu pre strategické investície a veríme, že nájdeme príležitosť, aby sme mohli opäť uvoľniť e, úvery pre Horizon 2020. Zároveň musím povedať, že tento nový nástroj je v podstate veľmi úspešný, pritiahol nové dôležité zdroje inovatívnych investícií. Musím však na pamäti, že požičky poskytujú väčší pákový efekt v tom zmysle, koľko sa dá získať e, navyše na, na základe EU financovania. A to bude, dúfam, súčasťou budúcich diskusí. Takže záverom, e, pani predsednička, pán predseda, som veľmi rád, že som mal príležitosť dnes pred vami vystúpiť. My z DG a TG pohľadu e, veľmi nadšene chceme vnímame túto tému, chceme zjednodušiť e, systém finančného riadenia, pokročiť a podeliť sa o naše pozitívne skúsenosti e, pri prechode e, Horizon 2020 e, a uplatniť to na iné oblasti, ktoré sú financované e, E, finančné nariadenie je dobrou príležitosťou, ako sa posunúť vpred, ale nie je to jediná príležitosť, ktorú máme. Určite budeme spolupracovať v rámci existujúceho právneho rámca, aby sme maximálne zjednodušili systém, aby sme naďalej sa zamýšľali na tom, čo sa dá ešte ďalej zaviesť do ďalšieho rámcového programu, tak aby boli veci ešte lepšie. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Sie sehen... Ďakujem pekne. pokiaľ je toto zjednodušenie, je... Musíme myslieť na to, teda nemôžeme každý jednotlivý prípad riešiť a ku každému prípadu písať príručky a ešte nejaké ďalšie obsiahle návody. A potom sa ale dostaneme tam, e, čo voláme žijúce dokumenty, ktoré vlastne sú veľkou administratívnou záťažou. No ale na začiatku vždy dobrý úmysel. Teraz prosím pána Elera o stanovisko. Ďakujem najprv. Sa chcem v mene výboru ITRE poďakovať ďalším dvom výborom za pozvanie na túto diskusiu a e, samozrejme tieto témy spadajú aj do oblasti záujmu nášho výboru. Budem hovoriť po anglicky. Chcel by som hovoriť e, o, týchto veciach z pohľadu výstupu a teda nariadenie, čo to znamená pre samotný program. E, z finančného pohľadu by sme mali začať tým, že opätovne povieme to, že nám momentálne chýba e, tá chybovosť v podstate 3%, e, mal by to byť 2% HDP, a čo sa týka konkurencieschopnosti, zaostávame za zjova Spojenými štátmi, je to pravda. E, do určitej miery finančné nariadenie tomu prispieva, pretože tu kombinuje, a snažím sa to povedať z takého neutrálneho pohľadu, ide tu o kombináciu trvalého krátenia rozpočtu, univerzálne riešenie modelu financovania všetkých, to znamená 100 a 25 pre všetkých, to v podstate viedlo k tomu, že miera úspešnosti prudko klesá. E, program pre malé a stredné podniky, ako je predtým, tu zaznelo relevantné, flexibilné, mimochodom iniciované z pohľadu parlamentu programy, tam tá úspešnosť je pod 6 A prakticky v program Globálna konkurencieschopnosť a porovnaní s ostatnými programami, tu je úspešnosť pod 15, pod 20 na medzinárodnej úrovni to v budúcnosti jednoducho neúspeje, pretože je to príliš nákladné pre účastníkov, pre všetkým pre malé a stredné podniky, ale aj pre mnohé výskumné organizácie. Takže výsledok tohoto riešenia univerzálneho rozpočtu pre všetkých eh, vedie k nízkej úspešnosti. A sú tu ďalšie otázky, kde je prínos napríklad. E, veľký podnik, ak dostanete Mm, gram na 125%, je tam vôbec prínos alebo e, je, mm, je to strata. A druhý aspekt, vždy tu bola akási kontradikcia medzi modelom plného preplácania nákladov a zjednodušenie cez paušálne preplácanie nákladov a opäť, čo to prináša? Opäť neutrálna otázka. Do určitej miery e, to akoby predurčovalo to, že absolútne nevieme nič o tom, že osvedčené, akceptované účtovné postupy vo svete, v hospodárskom svete, e, sú v podstate amortizácia hmotného majetku aj vo verejnom sektore, vo verejnom rozpočte, e, je ťažko prijať tú myšlienku, že by sme v podstate uplatnili takéto účtovníctvo a hovorili o amortizácii hmotného majetku, ale logicky by to vyplynulo potom z pravidiel, že výskum naďalej závisí, čo sa týka investícií od verejného sektora. E, môžeme sa to pozrieť na to z ktoréhokoľvek pohľadu, ale v podstate pravidlá predurčujú praktický dôsledok. Po tretie je tu problém štrukturálny. Je to hlavný problém. Prakticky sme aj mohli konštatovať, že v európskom výskume sú také tri rozmery národné programy a národné účtovné postupy, vnútorné účtovné postupy členov a účtovné postupy, ktoré určuje súkromný sektor a Horizont 2020, ktorý má vlastné účtovné postupy, čo vedie k úplnej kontradikcii niekedy pre účastníkov PPP, mm, verejno-súkromné partnerstvo, súkromný sektor, verejný sektor a výskumný sektor spolupracujú. V praxi to znamená, že je tu 5 rôznych účtovných noriem, ktoré je potrebné dodržiavať, čo aj z právneho pohľadu prináša problém. Takže otázkou ovstáva tá referenčná kontextuálna otázka, či by to bolo možné, a pýtam sa, či by sme teda nehovorili o účtovných postupoch alebo referenčnom systéme v rámci Horizontu 2020 alebo budúcom FP9, alebo či by ten referenčný rámec mal byť národný účtovný postup alebo bežný účtovný postup členov. A to je vždycky problém, aké sú tu riziká, čo sa týka kontroly rozpočtu, ale aj um, nakoľko by to bolo praktické. Máme veľmi komplexný systém, ktorý nie je celkom priaznivo nastavený a nevnímajú ho priaznivo beneficienti, pretože komplikuje už tie bežné národné systémy a vnútorné účtovné pravidlá. E, v praxi preme náklady, respektíve oddelenie. Horizont 2020 vychádza z kontextu diferenciácia, presnej diferencie priamých a nepriamých nákladov a E, sú oddeliteľné. Podľa mňa je problém v tom, že komisia a jej koncepcia priamých nákladov nepokrýva všetky priame náklady, tak ako ich máme v FP7. Takže tam sme hovorili o priamých nákladoch. Hovoríme stále o priamých nákladoch, ale vidíme, že v skutočnosti tu sa bude diferencovať medzi priamými nákladmi, ktoré teraz akceptuje komisia a medzi priamými nákladmi, ktoré uh, boli akceptované v rámci FP7. A to, áno, v podstate môže riešiť, e, viesť k riziku opravnenosti aj v rámci Horizontu 2020 pre mnohých účastníkov, čo je veľké riziko. A je ťažké predvídať, aké problémy to prinesie. Systém auditu, keď sme hovorili o tomto môj štvrtý bod, keď hovoríme o programoch na základe výstupov, ale systém auditu vôbec o, nehovorí o výstupoch. Máme úplný rozdiel medzi na jednej strane ambíciou a na druhej strane praxou auditu. A chcel by som vidieť, do akej miery komisia dokáže povedať, nechcem vyniť komisiu, ale ako komisia pripraví či už revíziu alebo stranodobé hodnotenie e, e, z pohľadu zameraného na výstupy keď máme systém auditu, ktorý tak nastavený nie je. To by ma zaujímalo. A posledný aspekt. My sa tu snažíme zjednodušiť, ale v praxi sú tu samé výlučenia samotné pravidlá a dvor auditorov správne hovorí o tom, keď hovorí, že IT systémy sú zložité. To súčasť rozpočtu, ale nejako je to vyňaté z rozpočtu. Takže ja sa obávam, napríklad čo sa týka balíku výskumu obranného priemyslu, že tu budú samostatné pravidlá, pretože sa jedná o rôznu povahu, čo sa týka výskumu v oblasti obrany a potom sú tu finančné pravidlá, výnimky, výnimky z účasti, delegované akty pre tzv. JETIs a PPP, samotný systém DPH, samotný systém pre uh, budúci balík výskumu v oblasti obrany a podľa mňa to bude len problematickejšie. Tým som len takto trošku naznačiť asi aký široký rámec musíme preiskutovať, keď hovoríme o strandovom hodnotení Horizontu 2020 a hodnotení finančného nariadenia alebo revízii finančného nariadenia. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem za to, že ste takto štrukturovali ten problém. Teším sa, že sa vlastne stretávame s tými starými známymi pri týchto problémoch. Teda máme tu nový problém finančný nástrojom, ale ten zbytok nám je známy. Tie finančné nástroje, mm, pretože vlastne e, je, je životu nebezpečné stále sa privykať na nové finančné nástroje. Mám niekoľko otázok. Prvá otázka, či e, vlastne, pokiaľ ide o e, účtovný systém, či by sme sa nemohli dohodnúť na tom, že keď ide o európske zdroje, že by sme mali jednotný účtovný systém pre všetkých zainteresovaných. A to by veci zjednodušilo. V súčasnosti máme veľkú rozmanitosť a je tu zmiešanie s národnými ustanoveniami. No a potom je tu otázka, ako budeme zaobchádzať s tými národnými ustanoveniami, či majú prednosť. Ehm, máme príklady z Bulharska, Rumunska. Otázka je, či to je udržateľné, pretože tu máme veľmi odlišné národné systémy. Takže to je moja prvá otázka. Ehm, účtovný dvor ehm, hovoril o veľmi zaujímavom príbehu, pokiaľ ide o tie jednotné termíny Otázka je, či je to vôbec reálne, aby sme mali takéto jednotné termíny. No a potom otázku na obec výskumníkov. Otázka paušálnych pladeb. E, bude to tým vybavené, že komisia jednoducho zvýši rámec týchto paušálnych pladeb a vyrieši to mnohé problémy, alebo chcete povedať, že tá realita je taká komplexná, že nám to vôbec nepomôže. No a pri tej otázke finančných nástrojov, tam by sme mohli povedať, že by sa museli meniť e, príslušné štatúty. Napríklad spoločnosť Max Planck. Áno, mohli by sme si predstaviť, že by ste mali získať väčšie e, slobody na to, aby ste takéto nástroje mohli využívať. Prečo ste to neurobili? Prečo e, sa neobratíte na národných zákonodarcov a, a e, im nepoviete, že potrebujete modernizáciu v tejto oblasti? Lebo to by sa malo stať. A potom mám otázku na pána predseda Fira. Aké návrhy máte na zmeny a zjednodušenie vy ste samozrejme správne pracovali podľa existujúcich podmienok, ale keď sa pozeráme do budúcnosti, je potrebné, aby sme sa zamýšľali nad týmito otázkami. E, kolega Denano e, požiadal slovo a pán, e, pán predseda Tui. Nech sa páči. Myslím si, že sa tu hovorí o systému účtovných informácií, ale teda účtovníctva. Mňa tu prekvapuje tá rôznorodosť naozaj. Vytvorili sme napríklad eurozónu, máme tu pravidlá, čo sa týka deficitu a mieru zadlženosti, ale môžem konštatovať, že každý štát v podstate má svoje vlastné pravidlá, Eh, hodnotenia a dokonca aj certifikácie účtovných závierok. Takže vieme, že tu je jazyková rôznorodosť, preto máme tlmočníkov, ale v, na, v úrovni účtovníctva to stalo tak, že je tu rôzna rôznorodosť a je to téma, ktorú naozaj musíme riešiť. Eh, a doteraz sa do toho Európska únia nepustila a áno, v viac menej na úrovni podnikov sa to viac menej vyriešilo. Jednoducho účtovníci hovoria akýmsi svetovým globálnym jazykom. Ale čo sa týka verejných financí, to sme absolútne nevyriešili a sú tu rozdielne pravidlá a tie sú ovplyvnené e, daňovými otázkami, daňovým základom a tak ďalej. Čiže ide o to, aby sa homogenizovali účtovné predpisy a aby sme nemali rôzne predpisy pre súkromný sektor a verejný sektor. A tu je potrebné si povedať, aj teraz to tu objavujem dokonca v Európskom parlamente, že že tu veľký priestor a pravidlá sú rozdielne E, čo sa týka rozpočtovania a verejných prostriedkov, hovorím napríklad do investícií do nehnuteľnosti. Takisto ma prekvapilo aj to, že každé generálne riaditeľstvo má si svoje vlastné pravidlá, vlastné princípy. A tu by som chcel položiť otázku panu Valbrukovi. Či každé riaditeľstvo má svoje vlastné predpisy? Ja som robil pilotný projekt E, spoločne chceli sme sa pustiť do určitého experimentu a e, keď sme v podstate e, spravili výberové konanie, tak sa nám podarilo viac menej pripraviť to zadanie, ale potom, keď som dostal, keď som videl všetky tie dokumenty, ktoré sme žiadali, aby ich predložili žiadatelia. To, to bol samotný experiment o sebe. Ak aspoň neveríme trošku pragmatike, tak jednoducho to nemôže prejsť, toho sa nedá dostať. A potom som zistil, že sa to týkalo dvoch riaditeľstv a zistil som, že majú rozdielne pravidlá. To znamená, každé generálne riaditeľstvo má svoje vlastné pravidlá a čo sa týka finančného nariadenia, čo sa týka e, možno tých 600 stránok, kde každý generálny riaditeľ si pripravil obsah, podmienky a tak ďalej. V podstate e, každý štátny úradník by mal strach pred akékoľvek rozhodnutie, bez toho, aby mal všetko napísané na papieri. Čiže mali by sme tu hovoriť o zodpovednosti. Áno, mali by sme sa odvážiť posunúť sa vpred. Ak nie, tak zabijeme v zárodku všetko, čo súvisí s inováciami. Takisto ma prekvapilo aj to, že je potrebné mať a priori hodnotenie, vopred hodnotenie v oblasti výskumu ja si myslím, že jednoducho akcept, potrebné akceptovať, že ste je to tak a je to tak. A bola tu, boli sme, tuším, v Jordánsku a v Libanone. Pán Fernández, eh, boli ste tam vy, takže ma opravte, ak sa mýlim. A tam boli medzinárodné organizácie, ktoré čerpajú európske prostriedky. Ty nám povedali, že Európska únia je najhoršia, čo sa týka administratívnych formalít. 10 rôznych kontrol v priebehu jedného roka mala jedna inštitúcia. Jednoducho takto nemôžeme pokračovať. A máme vôbec predstavu, čo stoja takéto audity? Tí nefinancuje Európa priamo, sú to hospodárske subjekty, ktoré v podstate musia zaplatiť si auditorov, ale ani tie metódy auditorských firiem nie sú rovnaké to je, to je celé bláznostvo, prepačte, ale jednoducho takto pokračovať nemôžeme. Ako prezentujeme Európsku úniu? To je hrozná, hrozný obraz Európskej únie. Porovnajte si to s ostatnými a uvidíte, čo z toho vyjde. No, nepoviem k tomu viac, zastavím sa tu. Takže chcete sa ešte viedať k rôznorodosti? Teda niekde na komisii nejaké usmernenie, nejaká koordinácia? Ak viete, čo chcem povedať nie je nutné spraviť audit generálnych riaditeľstiev komisie, aby sme vedeli vlastne, ako to funguje na každom generálnom riaditeľstve? Pani Aleksandr. A pán Danu, neviem teraz, pán Danu sa obrátil na pani Gresla, tak teraz neviem. Dámy, páni, kto ide ako prvý? Simplement, je trouve que... Mm, chcem povedať len toľko, hovorí pán Denano, že toto je veľmi užitočná, veľmi zaujímavá téma a bol by som rád, aby sme sa pridržali faktov, ak to tak môžem povedať, pretože áno, je tu viacero vecí, o ktorých sa hovorilo, o ktorých ste aj vyhovorili, pán predseda, a ktoré vyvolávajú naozaj obrovské obavy a je potrebné poukázať prstom na nefungovanie Európskej únie je to naozaj veľký problém, pretože keď sme priamo v teréne, tak namiesto toho, aby nás chválili za to, že Európska únia donesla, priniesla uh, finančné prostriedky, všetky nám len vyčítajú. Vyčítajú nám, že je to zložité, že tam je potrebné veľa podpisov a mnohí odmietajú jednoducho sa vôbec zameriavať, európs- eh, zaujímať európske finančné prostriedky, pretože to je celé bláznostvo. Takže dnes by sme mali naozaj diskutovať na základe faktov. No finančné nariadenie je užitočné, samozrejme, ale e, nesmie byť brzdou. Nesmie to byť nástrojom na <laughs> čerpanie prostriedkov. Nefinančné, na, nefinančné nariadenie máme financovať, máme financovať projekty a musí byť to nariadenie jednoduché. Potrebujeme jednoduché harmonizované pravidlá. Ako ste to povedali, musí to byť v podstate akési noty účtovné musia byť univerzálne, globálne. Prečo máme 10-15 systémov účtovania? Jednoducho to takto nejde, takto sa pokračovať nedá. Musíme mať jednoduché pravidlá, známe pravidlá, udržateľné, to znamená, nesmú sa meniť každé ráno a musia byť aj rešpektované. A preto je potrebné zabezpečiť kontrolu, ale nie mnohopnásobné kontroly. Samozrejme, potrebujeme si uvedomiť, že tam ste hovorili, že jedna, jeden podnik 10 kontrol za rok. To je veľká záťaž. A prihlásil som sa do tejto diskusie preto, že pred dvoma týždňami som sa stretol s riaditeľmi troch e, organizácií výskumných orchestrí francúzských scenaristí SN a Pasterov inštitút. A tí mi povedali presne to, čo tu povedali zastupcovia výskumných pracovníkov. Základný výskum nemôže byť financovaný na základe výsledkov. Nemôže ho, ho zaviazať, že bude mať výsledky. Základný výskum mm, môže byť financovaný iba z verejných prostriedkov. Áno, samozrejme, vždy tu budú určité financie. Aj priemysel prispieva, chce na tom zarobiť, to nie je problém. Ale základný výskum to sú verejné prostriedky, či už európske, národné, regionálne, sú to verejné prostriedky, ktoré idú na, na základný výskum. A to si treba uvedomiť, že jednoducho nemôžeme žiadať výsledky pri základnom výskume. To je jasné. Takže musíme nájsť iné vzorce, ktoré budú jednoduchšie a ktoré umožia dať možnosť výskumným pracovníkom robiť výskum a nemusia nutne vždy nájsť výsledok, pretože výskum nemusí vždy znamenať, že hneď sa nájde nejaké, nejaký výsledok. Čiže tu sú obrovské problémy, na ktoré treba poukázať prstom a jednoducho si ich treba uh, o nich hovoriť, pretože dnes v Európe, ak chceme pokročiť vo výskume, novom výskume, tak nás predbehnú iní. V konečnom dôsledku zaostávame za Čínou a inými tzv. novými ekonomikami a tu musíme riešiť problém. Musíme mať také nariadenie, ktoré ne, budú nariadením, ale nebudú nejakým si korzetom. Áno, samozrejme, nariadenie a korzet, to ide spolu dohromady. Áno, ďakujem pekne. Ja dúfam, že tento finančný rok prinesie výsledky nie len pre výskum. Mal, máme tu obavy naozaj, pretože chybovosť je obrovská a niektoré dôvody sú nám známe, ale samozrejme musíme postupovať konzistentne, keď riešime polnohospodárstvo, fond e, súdržnosti, sociálny fond, pretože tu zaznieva kritika zo spra- štátnej správy, miestnej samozprávy, malých stredných podnikov, mimovládnych organizácií, dokonca aj drobných družstiev. Všetci tvrdia, že majú podobné problémy. Všetci. Tie problémy sú paušálne. Takže snáď uplatníme takýto prístup na všetky sektory. Čo však čo sa týka výskumu, príčiny e, rôzneho zjednodušenia a čo sa týka kontrola rozpočtu, máme tu dvor auditorov, e, samozrejme s nimi pracujeme a zistujeme, ako môžeme vyriešiť problémy nielen pre výskum, ale aj pre iné oblasti. Pretože chceme uplatniť pravidlá pre výskumnú prácu na univerzitách a v výskumných inštitúciách, ale neuplatňovať podobné pravidlá na malé a stredné podniky a polnohospodárov a budeme tu pranierovať jeden sektor spoločnosti a nie ostatných, to by bolo jednoducho nekorektné. Takže by sme sa mali asi snažiť zabezpečiť rovnaké podmienky uplatňovať e, rovnaké, rovnaký meter na všetkých. A zaznela tu požiadavka od pana Kantalu, že 25 až 50 výdavkov bolo v podstate uvoľnených s časovými sklzmi. Samozrejme, univerzity to nepoteší. Ale čo sa týka auditov, my sme takisto chceli zjednodušenie nielen pre vývoj a výskum, ale pre všetkých. Pretože niektoré sektory majú veľmi na niektoré sektory sa uplatňujú veľmi prísne pravidla a na iné sektory nie. Kým nebude mať jednotný prístup, tak to nebude vyvážené. Takže podľa mňa je veľmi dôležité e, o týchto veciach diskutovať e, so záujmom a rastúcimi obavami. Som počula to, že Max Planckov inštitút, jeden z tých najprestížnejších, má problémy so získavaním úverov a to, že rôzne inštitúty majú podobné problémy podľa vnútorných pravidiel, je takisto pravda. Takže áno, manuál by mal byť dobrý, ale možno nejakých 40 strán najviac. Takže áno, jednotná príručka 600 stranová nám nepomôže. Ak by to bola jednotná príručka 40 stranová, to by nám pomohlo. Ľudia aby sa do toho mohli pozrieť a bolo by to užitočné. Jednotné audity, to nám o to nám takisto ide, aby sme vyvolali dôveru e, dôveru v komisiu, ale vzájomnú dôveru medzi komisiou a beneficientami, napríklad laboratóriami, ako aj medzi auditormi. E, ako tu už zaznelo, nie len, že každá krajina má svoj vlastný systém, ale dokonca aj v rámci štátov, e, tie, ktoré majú federálne usporiadanie, každý región má iné predpisy. Takže to situáciu ešte viac komplikuje. Ak by sme teda spolupracovali s dvorom auditorov, ty vie, že na tom pracujú, ak by sme teda mohli zabezpečiť to, že všetky tieto rôzne úrovne kontroly, ex post, ex ante, vo všetkých sektoroch, ak by sme mali systém, ktorý vyvolá dôveru medzi auditormi, tak by stačilo spraviť e, jeden audit raz a e, pokrylo by to celý reťazec. Podľa mňa to by bolo užitočné k rozpočtu a už sa blížim na záver. Rozpočet na základe výsledkov, na základe e, výstupov, e, výkonov. Vypočula som si, čo tu zaznelo. Možno sa musíme zamyslieť nad tým, do akej miery rozpočtovanie na základe výstupov sa dá prispôsobiť pre všetkých beneficientov tak, aby sme mali rovnaké podmienky a aby ľudia boli posudzovaní podľa vlastných výsledkov. Takisto si musíme dobre zadefinovať, čo znamená výsledok, ak sa vybereme touto cestou, pretože ak nie, tak to môže mať neblahé dôsledky ak sa pozrieme na to, že v podstate EU nevyvoláva zrovna pozitívne emócie, hm, je jasné, že v tomto kontexte, ak by sa nám podarilo občanom priniesť konkrétne výsledky, to sú tí ľudia, ktorí platia v konečnom dôsledku, ak by sa nám podarilo naozaj rešpektovanie tých právnych princípov a hodnôt, tak by to bolo len pozitívne. Samozrejme, je jasné, že každý sektor si bráni svoje, ale opeku, opat, opakujem, musíme si zadefinovať, čo budú ciele, čo budú výstupy, čo, čo bude vlastne výsledok, eh, pretože to bude mať mm, dopad na ďalšie veci. A potom musíme stanoviť aj hranice kreativite, inovat kvalitatívny charakter základného výskumu jednoducho nemôže fungovať, ak to obmedzíme. Musíme im pomôcť, pretože ak nie, tak e, to bude celé um, veľmi rozkolísané. Požiadam ostatných vystupujúcich, ak máte otázky. Ešte niekto, nech sa páči. Ak nie, áno, nie, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som reagovať na niektoré z vašich otázok. Samozrejme, nemám tu po ruke riešenie, ale možno len niekoľko myšlienok. Pokiaľ ide o účtovné systémy, možno e, to nie je správny spôsob, aby sme mysleli e, to, aby, aby sme to navrhovali tak, že budeme predpisovať účtovné systémy Možno by bolo lepšie, aby sme určili e, požiadavky v kvalitatívnom zmysle. Teda, aby sme povedali, čo si predstavujeme e, e, v dosahovaní systémov, napríklad ako robiť odpisy a tak ďalej. To by mohol byť e, spôsob. E, to by bolo lepšie, ako keby sme teda e, navrhli, že z 15 systémov si musíte tento jeden vybrať. Potom využívanie pôžičiek. Pani predsednička, vy poznáte nášho ministra financí. On je veľmi prísny, pokiaľ ide o stráženie verejného dlhu. A on určite neumožní, aby sa v takomto právnom rámci využívali pôžičky. A to je teda asi odpoveď, ktorá sa vám nebude páčiť. Ale to, čo je dôležité pre výskumné organizácie, najmä pokiaľ ide o základný výskum, tak to je to, čo som už spomenul. Je tu investícia, teda investícia do výskumu a výnos z tejto investície sa neobjaví vo vašej organizácie, teda nebudete mať výnosy a príjmy z vašej investície. Teda to znamená, že e, tu neexistuje nejaký uh, biznis model, ktorý by mohol byť založený na tejto investície. Takže pôžička nie je spôsob, ako, akým sa dá financovať výskum, najmenej základný výskum. Ak ide o Eh, aplikovaný výskum a prepojenie s priemyslom, tak by to mohlo byť trošku iné, ale možno, že aj o tom sú pochybnosti. Ale pokiaľ e, tomu ja rozumiem, tak toto nie je cesta, ktorou by sme sa mali ubrať. No a tretia otázka sa týkala e, režii nákladov a paušálov. Mm, my by sme si to vedeli predstaviť s paušálnymi platbami, ale samozrejme tam prichádzame o zdroje 15-20 Boli by sme radi, keby sa to viac približilo skutočnosti. Takže na jednej strane máme zjednodušenie a na druhej strane potrebujeme isté približenie sa k realite. V dôsledkoch teda by to mohlo znamenať, že pre takýchto príjemcov, ktorí nemajú režijný paušál, že by to bolo vlastne prefinancované. Takže tu vidím ten problém. No a ukončím poslednou poznámkou. Možno to nie je nejaké riešenie, ale keď si, keď si spomeniem na nemeckého filozofa Immanuela Kanta, čím viac zákonov urobíte, e, tým viac e, záujmov zbudíte. Teda e, nesmieme stratiť zdravý rozum, keď hovoríme o takýchto veľmi podrobných nariadeniach. Ďakujem. Ďakujem. Možno za tých zostávajúcich 15 minút by sme ešte mohli požiadať našich hostí, aby nám v skratke povedali, čo si odnášajú z týchto prezentácií a mohli by tiež reagovať na otázky, ktoré e, formulovali členovia výboru. Pán Fernández eh, bol spravodajcom pre eh, nariadenie EFSI a tam bolo jasne povedané, že najmä pokiaľ ide o základný výskum a organizácie eh, organizá- základného výskumu, mm, mali problémy s e, pôžičkami a to sme si samozrejme e, všimli. Takže ideme postupne a to podobne ako v prvom kole. Takže pán Fork, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že príprava pilotných projektov, e, tak tam máme hodnotenia, pokiaľ ide o implementabilitu a tu sú rôzne riziká, Áno, je to v podstate, musíme harmonizovať tieto otázky a s generálnym riaditeľstvom pre rozpočet v rámci tohto generáliteľstva sa snažíme zabezpečiť to, aby ste dosiahli vždy jednoznačnú odpoveď a jednotnú. Snažíme sa o to. A tam máte teda veľkú maržu, veľký priestor ešte na zlepšenie. Áno, áno, určite. My sme naozaj, čo sa týka generáliteľstva, my sme veľmi malí, malé generáliteľstvo. Áno, je jasné, že potrebujete mať jasné prostriedky, pretože áno, keď tu žiadame komisia ten povie, áno, áno, máme k tomu riaditeľstvo, ale keď nemáte na to prostriedky, tak e, je to ťažké. Ďalšia téma, o ktorej ste hovorili, ktorá je rovnako dôležitá, sťažnosti e, čo sa týka medzinárodných partnerov, porovnanie Svetová banka, Spojené štáty a ďalší partnery a tak ďalej, áno, je pravdou, že sú tu rôzne úrovne kontroly, snažíme sa to zjednodušiť a aj cez dvor auditorov sa zamýšľame spolu s nimi nad tým, ako a do akej miery by sme mohli e, stavať na auditoch, ktorí robia v e, auditoch európskych prostriedkov a teda v súlade s medzinárodnými účtovými normami. Takisto vám chcem povedať toľko, že napríklad samotní auditorie v Spojených štátoch E, uznávajú prínos nášho systému hodnotenia ex ante. To je systém, ktorý umožní meriať, či e, normy partnerov sú ekvivalentné iným. Je to proces, prostredníctvom ktorého aj OSN e, sa dozvedeli veľa o ich vlastnom systéme, keď porovnávame recipročne tieto systémy. Čiže áno, je tu dosiahnutý určitý pokrok. Nie je všetko ideálne, ale je pravda, že máme ešte pred sebou dlhú cestu zjednodušenia noriem a určite to navrhneme. Čo sa týka výsledkov, samozrejme chceme sa zameriavať na výsledky tam, kde je to možné. Áno, uvedomíme si, že základný výskum často neumožňuje vychádzať z výsledkov, postavať na výsledkov a v tomto prípade bude naďalej samozrejme pokračovať a dáme možnosť základnému výskumu dotácií. E, musíme mať naozaj taký celý, celú škálu rôznych nástrojov, aby sme ne, nediskriminovali rôzne sektory, ale aby sme dali všetky možnosti. Nemôžeme samozrejme umožniť paušálne platby, veľké paušálne sadby jednému sektoru a inému sektoru žiadne paušálne platby. Čiže určite aj tomuto budeme venovať pozornosť. Ďakujem a trošku spomaliť e, tie kontroly exante. ante pani, bez mikrofónu, no, dvor auditorov. Dvor auditorov je nezávislý, takže by mal využiť pr možnosti v podstate zatlačiť na členské štáty a zabezpečiť, aby si homogenizovali normy predkladania účtovných výkazov a dokonca aj v parlamente alebo vo výbore sa dostať k tejto téme, pretože tá chybovosť, áno, samozrejme sú, sú určité chyby, ktoré sú najzvané formálne a e, jednoducho, ale e, vždy sa nájdú nejaké tie chyby, ale Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda som e, prekvapený, že sa tu hovorí o používaní rozličných účtovných e, systémov. Medzinárodné účtovné štandardy sú univerzálne, ale mali by sa vzťahovať, e, mali by platiť všade. Uvidím konkrétny príklad. Jednoducho konštatácia príspevkov členských štátov do európskeho rozpočtu je rozdielna podľa jednotlivých štátov vykazované rôznym spôsobom. And, um, the commission should... Komisia by sa mala snažiť o to, aby harmonizovala tieto postupy vo všetkých krajinách, nielen pokiaľ ide o účtovné systémy. Zjednodušenie znamená, že e, musíme urobiť harmonizáciu. my by sme uvítali, aby sme boli v stave, keď by sme mohli v našej práci využívať národné certifikáty auditorov. Ale prv, ako sa môžeme spolahnúť na národné auditorské certifikáty, musíme mať ubezpečenie, že tieto certifikáty splňajú požadované štandardy. Takže ešte raz, komisia by zásadne mohla prispieť k tomu, aby vytvorila primerané úsmernenia, ktoré by boli priebežne monitorované. Ďakujem. Si, Ďakujem pekne, pán Lazaro. Takže poďme ďalej, pani Matane. Ďakujem, budem hovoriť, reagovať na tie finančné nástroje a kolega sa dotkne paušálnych platieb. Hmm. Pokiaľ ide o finančné nástroje, keď sa spustilo nariadenie FC, tak e, sme spolu s EAB e uvažovali o tom, aké možnosti by sme mali pre RTO pri Junk, eh, pokiaľ ide o Junckerov plán. A všimlime si, že by to mohol byť istý príspevok pre veľmi špecifické aktivity. No aj pokiaľ ide o aplikovaný výskum, eh, vy ste hovorili, že len základný výskum potrebuje podporu. No ale keď sa pozriete na aplikovaný výskum, tak to je... Eh, my, my, my, my tam máme vlastne skladbu po tretinách. A eh, teda nie je len ofincovanie zo strany súkromných podnikov. Takže aj aplikovaný výskup, e, výskum ako RTO majú veľkú kapacitu, pokiaľ ide o pôžičky. Napríklad e, my máme budovy, ktoré boli podporné štruktúrálnymi fondami a pôžičkami. A tie potrebujú záruky a tu tie môže poskytnúť priemysel. Samozrejme, v spolupráci so Siemensom alebo Philipsom sa to dá urobiť. A keď máte s nimi dohodu na dlhodobú spoluprácu, ale keď spolupracujete so strednými malými podnikmi, tento sektor nie je zorganizovaný. Nemôžete využiť tento typ e, zmluv, aby to fungovalo ako zároka e, pre banky. EIB ale hľadá takéto nové finančné nástroje, ktoré samozrejme sú oveľa rizikovejšie, ale hľadáme investičné platformy. Vo Francúzsku napríklad BPA, e, eh, má mnoho nových eh, prístupov a vďaka tým službám, ktoré my rozvíjame, si všímame tieto otázky. A samozrejme, to ešte dlho potrvá. A pomôže to len niekoľkým. Samozrejme, nebude to veľkým prínosom aj pre aplikovaný výskum. Ale je to zaujímavé a musíme si to všímnať. Ale nie je to čosi, čo by sa dalo povedať univerzálne. Viete, podstate, eh, ja som to zažil v Francúzsku, keď treba žiadať veľkú požičku, keď si bol v Národnom parlamente, bolo to preto, že sme nemali odvahu jednoducho pred tým riešiť správnu rovnováhu medzi investíciami a verejnými prostriedkami. Vždycky sme tie investičné v podstate obetovali a potom si povedali, no dá sa to spraviť inak, no však doberme si požičku, ale to má všetko dôsledky a v podstate tá kontrola verejných prostriedkov je taká veľmi chabá. To bolo len v zátvorkách. Pán Šitner? Thank you. Um, I want to um, add to, to the question. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku plošných súm a preč, plošných sadzieb a prečo sú také rôzne alebo rozdiely medzi e, účtovnými systémami na výpočet nákladov. No, to sú štandardné systémy, e, viac menej sú určené, sú, všetko je to pomerne blízko národných účtovných noriem, ale máte metodiku vypočtu, vypočtu nákladov a keď sa používajú tieto metodiky vypočtu nákladov, nie sú správne a nesprávne, ale sú rôzne metódy, ako sa dosia- dopracovať k cieľu. Ako napríklad taká vec, že priamy náklad. To nie je zadefinované univerzálne a keď niekto povie, že áno, ja presne rozumiem tomuto nákladu alebo tejto istej veci, pokiaľ ide o priamy náklad. Ale predstavte si, situáciu, že priamy náklad je technicky inou koncepciou v, v, v rôznych metodikách výpočtu nákladov. Čiže malá organizácia malá organizácia môže produkovať e, e, iný náklad e, vo svojom systéme, než integrovanejšia organizácia, ktorá zdieľa rôzne možnosti a, a personál a predmety a potom pokiaľ ide o... Tieto môžu uplatňovať e, plošnú sadzbu, lebo plošná sadzba napríklad v prípade horizontu povie, že no my očakávame, že základ bude rovnaký v prípade každého subjektu a že to budeme môcť uplatňovať na všetkých. A, avšak, keď poviete, že plošná sadzba a kolega už aj z inštitútu Maxa Plenka povedal, že keď ju nastavíte vysoko, tak možno budú mnohí príjemcovia, ktorí majú množstvo rôznych nepriamých nákladov vďaka ich technickosti alebo štruktúre a pre nich napokon môže to byť e, e, zisk, ale na druhej strane môžete mať takú organizáciu, ktorá má komplikovanú infraštruktúru a aj všetky zdroje, ktoré potrebujete, ale keď máte potom systém účtovania nákladov, ktorý má tendenciu ako keby započítavať viac nepriame náklady, tak presne tá hmotná hodnota, patriálna hodnota toho je vlastne rovnaká Ide len o to, že technicky sa účtujú iným spôsobom. A to, keď chceme urychliť, to by potom mohlo viesť tomu k urýchleniu tej nerovnováhy, pretože nie uplatníte percento, potom uplatníte ešte plošnú sadzbu, pritom je to niekto, kto má vysoký podiel priamých nákladov. Takže to, tu existujú rôzne koncepcie a treba brať do úvahy to, že keď eh, prichádzajú tie rôzne plošné sazby, nemusí to vždy tak byť, že každému sa hodí všetko a určite to nie je napríklad vhodné pre... E, nie je to istý, nie je podnikateľský subjekt, e, obchodný dom a výskumný projekt, to nie je to isté. Ďakujem pekne, poprosím, aby ste vystupovali stručne, pretože tlmočníci nás čo skoro opustia. Pán Tomajsterman. Yes, uh, Ja by som chcel tiež reagovať na otázku úverov. My viem, že vieme napríklad e, že v niektorých systémoch nemôžu vysoké školy brať požičky a v niektorých môžu len za veľmi obmedzených e, podmienok. Tiež vieme, že aj situácia rozpočtu v mnohých systémoch tiež nespôsobí, e, alebo nie, v tých systémoch nie je pravdepodobné, že sa to veľmi zmení, pretože skôr e, ide o to, aby sa tento systém držal na určitej úrovni a množstvo univerzít je v podstate, e, sú inštitúcie, v verejnom sektore a preto si nemyslíme, že by došlo k výraznej zmene. a ne, nepríde mnoh, nebude ani mnoho aktérov, ktorí by vlastne by boli za to, tak aby to bolo pre nich výhodné. A potom ďalšia otázka, ktorá sa týka rozmanitosti. Do všetkých našich e, diskusí a konzultácií e, vnímame, že u tých, ktorí sú mm, intenzívne z hľadiska a výskumu, majú množstvo európskych projektov, a keď to porovnáme s porovnáme s takými, ktoré majú konkrétne projekty v veľmi úzkom špecializovanom sektore, alebo máme také inštitúcie, ktoré uplatňujú o, o prostriedky občas. Čiže jasné, že tieto všetky subjekty majú rôzne potreby, a je tu iste aj šanca vidieť, že to umožňuje aj im používať rôzny typ účtovníctva a to aj výsledok týchto konzultácií, že tí, ktorí nemajú dostatočné kapacity na finančnú správu a finančné riadenie, a tí by pravdepodobne asi radšej používali paušálne sadzby a sumy a zároveň tí, ktorí zase preferujú paušálne sadzby, sú často z takých krajín, ktoré celkom nevedia ohodnotiť náklad na svoju činnosť. Takže niekedy je to takto pre nich výhodou. A ďalšia vec je, že naozaj ten predpoklad, že systém skutočných nákladov by bol drahší než e, v prípade metodiky nepriamých nákladov. To nie je pravda, pretože tiež to závisí od e, typu projektu, ktorý sa predkladá. Keď máte projekt, ktorý má vysoký podiel priamých nákladov, napríklad vysoké personálne náklady a nízke náklady na infraštruktúru, tak e, potom by tá plat, e, paušálna sádzba e, bola nadhodnotená. Keď máte opačný systém, máte málo ľudí, ale máte vysoké nepriame náklady, ktoré sa ťažko identifikujú, tak potom to percento by to bolo opačne. Takže preto aj ten záujem musí byť tak, aby ktorý majú systémy, ktoré východné pre nich je uplatnené priame náklady, tak mali by takú, mať takúto možnosť. Ale potom je tu ešte teoreticky možnosť vziať do úvahy také systémy, ktoré sú certifikované. A potom ešte v tejto diskusii jedna dôležitá vec, e, že nie Isté, v jednotlivých krajinách sú rôzne národné účtovné systémy. Otázka je, že či idú v súlade s určitými normami. A tu nejde o to, aby sme certifikovalo niečo, čo by sa hodilo nejakému modelu, skôr, že či tento proces je taký, ktorý je v súlade s národnými normami. Môžem uvieť príklad univerzít, ktoré napríklad v Británii e, už e, vypracovali systémy s národnými e, vedeckými a výskumnými centrami, akým spôsobom e, vyhodnocovať alebo vypočítavať náklady. A vždy tu bola tá otázka, že no nemôže to byť vhodné, lebo by to mohlo zahrňať e, náklad na trávu vonku a podobné veci. Ale keď to Eh, by, to, by ste to roz, potom rozrátali, možno by to bolo len 0,01 centu ten, ten náklad. Čiže rôzne systémy výpočtu sú aj eh, sú medzi krajinami, ale keď hovoríte, že niektorí nevedia vyhodnotiť náklady toho, čo robia, predsa len musí nájsť nejaký, nejaký, existuje nejaký spôsob, aby sme ich k tomu motivovali, aby mali možnosti vedieť, čo robia. Ako to môžeme robiť lepšie, keď nevieme, čo robíme? Takže musíme použiť tie pomôcky, ktoré máme, aby sme to použili ako páku, aby minimálne tie osvedčené postupy e, presadzovali. Pán Fira? So, au point de vue eh, PME, eh, čo sa týka malých a stredných podnikov, ja som takisto 17 rokov pôsobil v Paríži, potom 10 rokov v Pasterovom inštitúte a potom 7 rokov Novartis a na záver v malom podniku, ktorý som teraz predstavoval. A je pravdou, že za každým táto problematika, o ktorej ste hovorili, a ktorá sa je teda zložitá, čo sa týka amortizácie. E, e, vždy sa to vníma rôznym spôsobom a z pohľadu malého stredného podniku audit a e, kontrola nerobia až taký veľký problém, pretože malé stredné podniky majú časté kontroly, naozaj veľa kontrol niekedy teda vnútroštátne sú tu rôzne dotácie, rôzne podpory a úvery, ktoré nemusíme splatiť v prípade úspechu a tak ďalej. Takže to nám nerobí až také veľké problémy. A je jasné, že pravidla IFRS, účtovníctva, ak by sa uplatňovali všade, tak by to bolo naozaj prínosné. A teraz myslím si, že Úvery sú veľmi užitočné pre malé a, stredníky, pod, malé a stredné podniky a všetky projekty, ktoré sú koordinované malými strednými podnikmi, všetky projekty, ktoré sú takto koordinované. Takže asi dobre zachovať rôznorodosť rozdielných systémov financovania v Európe a myslím si, že je potrebné byť ešte tvorivejší, mm, čo sa týka projektov, ktoré riadia malé a stredné podniky. E, čo sa týka klasických projektov, tam samozrejme tu sú veľké zaujímavé dotácie. A čo sa týka úverov, mm, mám na mysli napríklad projekt Eurotranspio a ďalší projekt e, viacerých ako jedného, jedného štátu tu bola 30, 40, 50 na úspešnosť. Takže predsa len e, nám to dáva krídla, chceme ísť e, e, rýchlejšie vpred. Áno, vašou povinnosťou je však overiť, že je tu európsky prínos a nie len jednoducho distribuovať peniaze. Čo znamená to, že európsky rozpočet vstúpi do hry, či už podobe dotácií alebo v podobe e, pôžičky cez finančné nástroje, čo zabezpečuje to, že keby nebol tento zásah, že by ten projekt jednoducho sa nedal zrealizovať. Máme 3 minúty. Tlmočníci po 3 minúty odchádzajú, takže veľmi stručne. No, no viete, pre všetky projekty základného výskumu potrebujeme inovácie, nemôžeme nanúcovať hneď výsledok ale pre všetky projekty, ktoré vedú malé stredné podniky, a e, ktoré sú už blízko uplatneniu na trh, tam by sme mali použiť všetky typy financovania a pôžičky sú veľmi užitočné pre projekty. Vieme už te, také projekty, ktoré sú blízke trhu, že sa to dostane čo skoro na trh, alebo klinické aplikácie, alebo podobné praktické teda použitie. Ďakujem pekne a posledné vystúpenie. Pán Čan. Ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi krátko tri body. E, spomínal som prieskum v rámci hodnotu 2020. V rámci neho bola aj otázka toho, ako sa porovnávajú naše postupy, aktuálne postupy s inými programami pomoci v sektore výskumu. A veľká väčšina odpovedí znela tak, že iné systémy sú jednoduchšie, rýchlejšie, ľahšie a tak ďalej. Takže to sú odpovede účastníkov, ale samozrejme sú to iné odpovede, ako sme počuli predtým. Druhá vec, má veľké pochopenie pre tú otázku harmonizácie účtovania v členských štátoch v rámci verejných prostriedkov. My medzi tým pracujeme stále viac a viac v zmysle uznávania účtovných postupov e, našich participantov a nežiadame, aby sa zavedol paralelný systém, jeden systém iba e, pre naše účely. Takže to je podľa nás dôležité. A v každom prípade sa musíme vyhnúť tomu, aby sa museli viesť dva účtovníctva Eh, jedno účtovníctvo podniku a druhé účtovníctvo, ktoré vyhovuje vlastne len potrebám. Áno, samozrejme, a zdroje informácií sú pritom tie isté. Áno, úplne s vami súhlasím. A ešte posledná vec, úplne s vami súhlasím aj v tom a preto si myslím, až to je tá hlavná informácia z tejto diskusie, že všetci budeme chcieť spolupracovať v tom zmysle, aby sme mali jasnejšiu predstavu o tom, aký je prínos, aký je výsledok, aký je dopad našej práce. O tom by nám malo ísť a nie jednoducho zvažovať len byrokratické systémy a ehm, Takže nejakým spôsobom kolektívne spolu by sme sa mali zamerať na systémy, ktoré jasne budú preukazovať prínos a dopad, ktorý pre nás prinášajú a nie na procesy, ktoré jednoducho v tom procese riadenia, aj keď to bude znamenať, že na komisiu a vôbec e, spoločenstvo bude musieť byť inovatívny a veľmi tvorivý. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu sa predpokladá, že a priori je dôvera. Áno. A že akceptujeme kolektívne časť rizika. Jednoducho treba nabrať odvahu tak, aby sa dalo hýbať krídlami Takže pani Grasle to skončí. Uzavrie ja poviem iba toľko, že podľa mňa strednodobá revízia, strednodobé hodnotenie, keďže ide o limity úverov, že to priniesie nejaké veľké uspokojenie. Práve naopak, asi je tu skôr oveľa lepší potenciál, ak zreformujeme nariadenie a potom prax jednotlivých generálnych riaditeľstiev Ďakujem pekne. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli a vyjadrili vaše názory. A vždy vieme, že e, diabol sa skrýva v detailoch a my sa tešíme, že v najbližších mesiacoch sa s ním stretneme. Ďakujem za vaše prezentácie. Samozrejme, že my žijeme z vašich, e, toho, čo nám tu prinesiete a ja ďakujem aj za vaše správy, budeme to, sa tomu venovať a ďakujem, že ste prišli a prajem vám pekný večer.